Dobré popoludnie, dámy a páni. Rád by som vás poprosil, boli by ste takí láskaví a usadili by ste sa, pretože už začíname. V našom Európskom parlamente, ako iste viete, si môžete naladiť tlmočenie do vyše 20 jazykov Všetky tlmočnícke kabíny, ktoré sú okolo tejto sály, sú plné tlmočníkov. Iste využijete tieto služby, je to príjemné a nápomocné všetkým nám v Európskom parlamente, že môžeme používať svoj materinský jazyk pri rokovaní. Ak by som mohol, dovolil by som si privítať dvoch predstaviteľov polského parlamentu, Eva Kopač, maršalek polského sejmu a pán Bogdan Boruševič, takisto e, maršalek polského sejmu. Spolu organizovali tieto stretnutia spolu s Európskym parlamentom. Veľmi pekne vám ďakujem, priatelia a účastníci z národných parlamentov, vítajte v Európskom parlamente. Nie je to poprvý raz v histórii, pretože po tom, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, už sa udiali takéto spoločné parlamentné stretnutia venované najdôležitejším témam v Európskom parlamente, napríklad e, Západný Balkán, Európska energetická komunita, Kríza samozrejme. Mali sme pred rokom zasadnutie ku kríze a ku klimatickým zmenám. Toto boli témy našich ostatných štyroch stretnutí. Dovolte mi tiež privítať kolegov z Európskeho parlamentu. Všetci poslanci Európskeho parlamentu vítame všetkých ostatných hostí a som veľmi rád, že Vidíme vás všetkých takto sedieť vo vedno. Máme tu ešte hostovského ročníka, Michael Tichoň, ktorý je z Medzinárodnej organizácie práce. Ďakujem vám, že ste prišli. A zajtra do poludnia pán Vladislav Košnek-Kamiš, minister práce a sociálnej politiky Poľska, príde v mene rady Podobne ako pán Láslo Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu, zapoja sa do rozpravy v dopoludnejšej časti nášho zasadnutia. Dovolte mi ešte raz povedať, potom čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, tieto parlamentné stretnutia, ako veľmi dobre viete, sú venované zásadným veciam a to terajšie zasadnutie pozostáva z troch panelových diskusí. Veľmi dobre viete, aké sú témy, nie je potrebné ich pripomínať a Myslím si, že teraz aj ja prejdem do svojho materinského jazyka, pretože je to pre mňa oveľa príjemnejšie. Nasadte si slúchadla ak ste doteraz počúvali priamo v angličtine, pretože odteraz začnem hovoriť po poľsky. Eh, well, eh, once again, pani pani... Snažená pani eh, maršalka našho Sejmu. Sú uplynuli dva, dva roky od prijatia Lisabonskej zmluvy a to bola prvá zmluva, ktorá, v ktorej sa spomína o pri pravidelnosti o skutočnom organizovaní pravidelných stretnutí medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. A považuje to za vážny prvok našej demokratickej zodpovednosti. Parlamenty národné, ako aj európske parlamenty, sú vyberané na zásade podobných princípov, to znamená bezprostredne cez obyvateľov sú teda volení. Preto je dobré, že Lisabonská zmluva aj v tomuto venuje pozornosť na zorganizovanie spoločných stretnutí. E, takisto máme, e, venujeme sa jednotlivým otázkam tém a takisto tu existuje aj výbor Kozak. Ako viete, sa ľahko zapamätá. Je to tento výbor medziparlamentný. A takisto je treba zdôrazniť, že momentálne vypracovávame, e, akým spôsobom by sme mali spolupracovať v oblasti politiky zahraničnej, oblasti bezpečnostnej politiky, spoločne s e, politikou obrany. To sú takisto veľmi dôležité témy, takže by sme chceli, aby tieto témy boli silnejšie zastúpené v Európskej únii. Um, ako viete, všeobecná téma, ktorú navrhla, ktorú navrhla polské predsedníctvo spolu s Európskym parlamentom, to sú témy, ktoré sú mimoriadne dôležité pre našich obyvateľov. Sme v kríze, 116 miliónov občanov je ohrozených chudoby a asi 44 miliónov ľudí je čiastočne už, alebo častočne už trpí hladom. Takže, a to sú obyvateľia, ktorí sú tu na našom kontinente. Európska únia sa snaží takisto um, pomáhať na celom svete alebo riešiť tento problém chudoby eh, po, po celom svete, tak by bolo veľmi um, zvláštne, keby sa tejto otázke nevenovala na vlastnom kontinente. Najdôležitejšou otázkou z tohto je nezamestnanosť. Nezamestnanosť na niektorých častiach Európy je nezamestnanosť u mladých ľudí vyššie ako 40 To znamená, že môžu, že by sme mohli stratiť celú jednu generáciu a môže byť, že naše európske politiky, ako aj viacročné finančné rámci, rámce Európskej únii sú schopné roz, vyriešiť alebo riešiť otázku eh, z nezamestnanosti vďaka politiky z údržnosti a spoločnej eh, politike vzniklo asi 114, 114 eh, pracovných miest. Takisto na Európskej, kontinente Európskej únie máme takisto veľký problém s um, starnutím populácie, pretože za niekoľko rokov, prakticky v roku 2050, bude dvakrát toľko ľudí, ktorí budú starší než 65 rokov, než všetkých ostatných. E, to takisto má veľmi vplyv e, na e, situáciu v otázke nezamestnanosti Ehm, ale na druhej strane tiež e, vieme, že je to aj výsledok veľmi nízkeho demografického prírastku. V každom prípade je treba čo najskôr riešiť problémy, ktoré súvisia s ehm, dôchodkovými systémami, a s neskorším prechodom do dôcho, odchodom do dôchodku. Žiaľ, nemáme žiadnu inú možnosť. Musíme dlhšie pracovať, musíme viacej e, šetriť. E, e, všetci veľmi dobre viete, že naše problémy takisto súvisia s zadlžením. Dnes, dnes v mnohých krajinách žijeme už na um, úkor zadlžovania sa do budúcnosti a tieto dlhy potom budú musieť budúce pokolenia splácať. Jednoducho toto nie je etický prístup a ja si nemyslím, že je dobré, aby sme sa tak zadlžovali, aby naše deti a dokonca naši vnúci ešte museli platiť naše všeobecné dlhy. Takže musíme to ešte raz o tom pre, porozmýšľať, musíme prejsť na inú cestu, musíme pracovať dlhšie a dať eh, šancu eh, zmenám demografickým, aby sa demografický vývoj zmenil. Takisto znamená, že musíme podporovať ženy, musíme, mm, musíme mať ženy rovnoprávne postavenie, musíme podporovať materstvo, musíme im poskytovať služby, aby tie ženy, ktoré chcú mať deti, a my vieme, že väčšin, všetky ženy v zásade chcú deti mať, aby mali veľké možnosti, aby nemuseli prerušovať ani eh, svoju kariéru nejakým spôsobom nemuseli trpieť. Takže aj parlament Európsky nedávno prijal takisto uznesenie o medzigeneračnú solidaritu a, vlastne ide o to, aby sme, sa, aby sme zabezpečili lepší alebo vyšší e, prirodzený prírastok obyvateľstva, aby sme potom aj takisto zabezpečili e, E, aj mohli ponúknuť ľuďom prácu po 65. roku života, nebude, nebudú musieť odísť do dôchodku tí, ktorí ešte chcú pracovať, ako to je tomu dnes. Takže na niekoľko hodín najbližších budete o týchto otázkach diskutovať, aby som vám chcel zaželať príjemné rokovania. Ja tu budem celý čas. Dnes večer budeme mať e, slavnostnú večeru. Zajtra budeme pokračovať v rokovaniach a chcel by som ešte zúrazniť, že téma krízy alebo obdobie krízy môže byť tiež takým obdobím, ktoré nám môže pomôcť prijať e, rôzne veľké reformy politiky, ktoré by sme bez krízy neboli schopní e, e, uskutočniť. Takže jednoducho taká je ľudská povaha, že v situácii, kedy sa ocitáme v nad nadmernej záťaži alebo v nejakej mimorenej situácii, tak vtedy možno, že sme lepšie schopní prijať veľké nové zmeny, veľké výzvy mohli by sme prijať takisto aj nové kódy alebo nové, nové systémy fungovania trhu práce, dôchodkových systémov a podobne. Musíme úplne novátorsky o týchto otázkach e, rozmýšľať, e, preuvažovať. Myslím si, že momentálne v čase krízy je práve tá vhodná chvíľa predseda. E, takže ďakujem pekne, to bolo niekoľko poznámok. Teraz by som požiadal pani maršal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 Milí hostia, milí kolegovia, je to pre mňa nezvyčajné, že sa stretnem tuto na takejto schôdzi. Takže je pravda, že Polsko momentálne bolo predsedajúcou krajinou e, Európskej únii, takže to pre mňa predstavuje tú príležitosť že môžem otvoriť už 11. konferenciu um, polského počas polského predsedníctva. Myslím si, že z jednotlivých krajín uh, sú dôkazom toho, že tento parlamentný rozmer je veľmi dôležitý v Európe. Uh, a v časoch krízy má to ešte oveľa väčší význam. Jednoznačne by som chcela poďakovať eh, Európsky, Európskemu parlamentu za spolorganizáciu našich um, podujatí. Spolupráca medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom predstavuje dôležitý eh, element alebo rozmer um, parlamentného rozmeru. Milí kolegovia, 1. decembra boli dva roky od toho, kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Vznikla nová inštitucionálna situácia v Únii, vďaka ktorej národné parlamenty môžu aktívne sa zúčastňovať procesu tvorby politiky a práva. Ako parlamentári dávame pozor, aby sme dodržiavali zásadu z údržnosti, zabezpečujeme kontrolu, zabezpečenia slobody pohybu, bezpečnosti a spravodlivosti. Takisto sa do, do, rokujeme o otázkach zmien v jednotlivých zmluvách a takisto sú tu aktívne spolupráce medzi národnými parlamentami. Chcela by som sa práve dotknúť tej poslednej otázky, pretože spolupráca medziparlamentná je bližšia obyvateľom tak, aby vlastne vzniklo určité fórum, kde by sa prejednávali najdôležitejšie otázky, ktoré súvisia s budúcnosťou Európskej únie. Naše dnešné stretnutie je práve toho najlepším príkladom takéhoto stretnutia. Ctení hostia, Európska únia sa momentálne ocitá v výnimočnom inej chvíli vo svojej histórii, pretože ekonomická kríza, ktorým musí Európska, celá zjednotená Európa musí odolávať spoločne, si vyžaduje veľmi dôležité riešenia a solidárny postup, ale takisto musí e, sa utiekať k takým riešeniam, ktoré zabezpečia stabilnú a kľudnú budúcnosť obyvateľov vo všetkých krajinách e, Európskej únie. A keď Európa má prijať alebo zrealizovať tieto vytýčené ciele, a má to všetko viesť k väčšiemu rozvoju, tak je potrebné zabezpečiť eh, také zmeny, ktoré sa budú venovať problémom, ktoré, sa, ktoré trápia obyvateľov zjednotenej Európy. Preto sme aj my navrhli, aby dnešné stretnutie eh, bolo venované dvom najdôležitejším otázkam, konkrétne spoločnej spoločenstvu a európskemu a takisto otázke demografického vývoja. Proces e, tvorby spoločenstva v Európskej únii postupuje a v tejto súvislosti však e, sú, e, je starnutie populácie predstavuje hrozbu penzijných systémov. Z druhej strany musíme dbať o to, akým spôsobom aby sme vyriešili, eh, zabezpečili jednotlivé podmienky eh, pre práce a sociálne aspekty. Obe tieto aspekty musia byť eh, vyriešené z, tak, z, taký, z takého pohľadu, aby sme zabezpečili E, komplexné politiky, ktoré vezmú do úvahy jednotlivé demografické zmeny. Európska únia nemôže fungovať bez integrovaného a spoločného spoločenstva jej dobudovanie, do, dobudovanie si vyžaduje vysokú mieru investícií do e, vzdelávania vo, a to vo všetkých regiónach e, Európy. Preto práve teraz v situácii, ktorá je veľmi dôležitá pre Európsku úniu, musíme všetky vyvinúť to úsilie, aby sme rozvíjali jednotlivé regióny. Pretože keď mm, musíme ten, spoločenstvo musíme zabezpečiť tu, čo všetko robiť v, v súlade s, alebo v rámci solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi. Dámy a páni, dnes sa sú, budeme sústredovať na tri dôležité otázky. Prvá je o ekonomický a rozpočtový dopad demografických zmien. A ďalšou dôležitou otázkou je sociálna súdržnosť budeme venovať tomuto druhý panel a potom tretí panel bude venovaný sociálnym um, aspektom demografických eh, trendov. A keď prepojíme tieto tri oblasti v našich diskusiách, toto nám umožní eh, um, skúmať, akým spôsobom vyriešiť demografické výzvy v modernej Európe. Všetky tieto problémy sú v časoch e, krízy akútnejšie a preto musíme hľadať príslušné riešenia týchto problémov. Preto dúfam, že toto stretnutie a jeho závery budú alebo vyvolajú vplyv na sociálnu súdržnosť a demografický rozvoj Európskej únie. Nezabúdajme, že že naša budúcnosť a budúcnosť alebo budúce generácie budú závislé od výsledku tejto rozpravy. Využíme túto prežitosť a vezmeme do rúk našu spoločnú európsku budúcnosť. Som presvedčená, že ten dnešné stretnutie, ktoré sa skutočne v dôležitej e, ekonomickej situácii, bude predstavovať e, výrazný e, e, vklad do diskusie, ktoré sa bude týkať e, koheznej politiky a demografického vývoja v Európskej únii. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pani maršalke za Sejmu za tieto myšlienky, ktorá predstavujú, aký široký záber má naša diskusia. Takže je to veľmi dobré, že pani Maršalka to takto jasne zadefinovala. To sú naše tri oblasti na diskusiu. Teraz by som požiadal pani Maršalku, aby uviedla teda ďalšiu časť schôdze. Mám príjemnosť poprosiť o zabranie głosu. Go... Mám to potešenie dať slovo nášmu zvláštnemu hostovi, pán Michael Čichan, ktorý je riaditeľom oddelenia sociálnej bezpečnosti e, na, v Medzinárodnej organizácii práce. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam President. Honorable members of... Ctené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, Polského sejmu, Senátu a poslanci všetkých ostatných národných parlamentov v mene Medzinárodnej organizácie práce by som chcel poďakovať pánu Buzekovi a pani Kopač za príležitosť prihovoriť sa poslancom, ktorí sú tu prítomní v tejto snemovni. Chcel by som vám predostrieť vízie Medzinárodnej organizácie práce, k sociálnej kohezii a súvisiacim záležitostiam. Budem hovoriť o solidarite medzi generáciami, ale začnem stručným úvodom do problematiky, o ktorej budete dnes a zajtra hovoriť. Predovšetkým zrekapitulujem zásadné fakty o demografickej zmene a jej dopade, potom sa budem venovať sociálnym a ekonomickým zmenám a napätiam, ktoré, ku ktorým povedú a potom možnosti, ktoré majú politiky, tieto politiky Medzinárodná organizácia práce e, sformulovala vo svojej nedávnej publikácii. Ja nechcem veľmi rýchlo čítať a budem sa snažiť hovoriť tieto štatistické údaje v bežnom tempe. Niektoré sú možno prekvapujúce, niektoré sú bežné. Predovšetkým všetci asi vieme, že dramaticky sa menia krivky, štatistické krivky od roku 2010 a 2060 budú tí, čo závisia od e, penzií, e, predstavovať vyše veľké percento z populácie. Toto, tento pomer znamená počet tých, ktorí nie sú zamestnaní na trhu práce, vrátane dôchodcov. Táto skupina sa e, zvýši o vyše 60 a čo sa týka relatívnych transferov, ktoré spoločnosť musí, európska spoločnosť musí urobiť, to závisí e, všetko od toho, ako sa postavíme k týmto závislým e, členom našej spoločnosti. A keď hovorím závislým, znamená to závislým od finančnej podpory ostatných členov spoločnosti. Čo sa týka veku, odchody tu do dôchodku, nastavenia sociálneho systému a podobne, tu na všetky parametre budú musieť sa zmeniť Takto to vidí Európska únia. Pomer eh, tých, ktorí pôjdu na dôchodok a tých, ktorí stále zarábajú na trhu práce, sa zvýši o 20 do roku 2060 a tento pomer zvýšenia bude oveľa vyšší v niektorých krajinách. Vek odchodu do dôchodku sa zároveň tiež zvýši, to je možno prekvapujúce. Odhady Európskej komisie na verejné výdavky na všetky tieto zmeny v celej Európe sa zvyšujú starnutím populácie iba o 4,6 HDP medzi dnešným dňom a rokom 2060. To je menej ako 1 percentuálny bod. Niektoré krajiny budú musieť podstúpiť zásadné zmeny, ale celkovo tento problém sa zdá byť zvládnutelný. Finančná a fiškálna výzva neprichádza samotná, súvisí s hospodárstvom a s dopadom globalizácie pretože sa vek tých, ktorí pracujú, bude zvyšovať počas nasledujúcej dekády a to zníži možný rast. V dekáde medzi 2030. a 2050. rokom môžeme očakávať oveľa pomalší rast, ako to bolo v dekáde do roka 2010. Ďalej sú tu fiškálne problémy, ktoré sa zdajú byť zvládnutelné, ale treba ich e, dať na pozadie, kedy pomer k HDP sa nepriaznivo mení. Po dekádach, e, kedy sa tento pomer, o ktorom hovoríme, zvyšoval. Čo sa týka daní, tie môžu mať vplyv na tieto zmeny a zároveň pomer e, týchto parametrov ku HDP sa od začiatku tisícročia e, zvýšil a od 70. sa táto štatistická, tento štatistický parameter zvyšila rýchlejšie ako mzdy. Zvyšovali sa i zisky a čo sa týka nákladov na pracovnú silu v Európe a na celom svete v dôsledku toho, že sa konali optimalizácie, má nepriaznivý vývoj. Aké sú teda výsledky? Väčšina dopadov je známa, budete o nich vedieť, ale ak budeme len ďalej používať súčasné politiky a súčasnú redistribúciu, ktorá funguje teraz v krajinách a budeme ich extrapolovať do budúcnosti, nič sa pravdepodobne na tomto nepriaznivom vývoji nezmení. Európa bude musieť čeliť e, s tomu, že bude čoraz menej ľudí na trhu práce a súčasné pracovné podmienky e, budú tak nastavené, že ľudia budú menej produktívnejší a platy nebudú raz, práve naopak možno sa znížia a všetky pomery, ktoré súvisia s HDP, napríklad pomer daní k HDP alebo produktivita, to sú všetko e, negatívne výhľady v týchto štatistických ukazovateľoch. Xenofóbia je čímsi, čo, e, s čím sa dostatočne nezaoberáme a životné podmienky aj v tomto dôsledku budú na tej istej úrovni stagnovať alebo klesať. Mnohí robotníci, mnohí ľudia na trhu práce, e, tak e, vlastne ich potenciál nebude týmto spôsobom využitý alebo nebudú pozbudzovaní pracovať. Ľudia, ktorí žijú z transferov a z redistribúcie, toto všetko Maroko, keďže sa ich počet zvyšuje, zvýši napätie medzi generáciami. Nezplánuje sa, že by sa zvyšovali starobné dôchodky a vyzerá to, že všetky tieto boje, ktoré sa budú odohrávať medzi generáciami, e, nevyhra nikto, kto sa spolieha na transfery a redistribúciu príjmov. Čiže hovorím vám niečo iné ako to, čo ste možno počúvali doteraz. Počas 90. rokov sme mali možnosť pozera- pozorovať individualizovaný risk a znižovanie sa solidarity spoločnosti. Kedysi eh, v, de- v 20, 19. a 20. storočí bol sociálny štát a sociálna kohezia akousi pochodňou v Európe, ale teraz sa táto oblasť stará skôr bojskom. To všetko hovorí o zhoršujúcej sa sociálnej kohezii, hoci tento postup e, bude pomalý a pozvolný. E, bohužiaľ sa nebudú dôchodcovia teší také výške dôchodkov ako súčasní alebo minulí dôchodcovia. Väčšina týchto faktov je známa, ale e, je pravda aj to, že nie sme veľmi spokojní s takýmito faktmi. Aké sú však možnosti ovplyvniť tieto veci politikou? systémy sociálnej ochrany a súvisiace záležitosti treba e, riadiť tak, aby boli zvládnutelné. Generácie, ktoré sa rozhodli mať menej detí ako predchádzajúce generácie, budú musieť zostať dlhšie mladé a dlhšie pracovať. Takto sa dosiahnu priaznivejšie štatistické pomery medzi rozličnými sledovanými parametrami v systéme. Čím viac bude populácia v Európe starnúť, tým viac bude musieť prispievať na zvyšujúce sa počty starovných dôchodcov pre mladých ľudí a najmä ženy a postihnutých bude situácia horšia. Čo sa týka e, povinností na trhu práce a zamestnanosti, tam treba ešte odviesť veľa práce a nemáme žiadny všeliek na to, ako to vyriešiť. Ďalej je tu problém imigrantov, ktorých e, reprodukčné správanie sa mení celé spoločnosti, ale každý e, zostup počtu imigrantov iba dočasne e, zvráti demografiu smerom k väč- vyššiemu počtu mladých ľudí, ale potom sa krivka vracia späť. Aspoň takto to sleduje Európska komisia. Treba, aby sme podporili proaktivitu, aby sme investovali do vzdelávania, pretože len ľudia, ktorých potenciál je plne využitý a rozvinutý, môže byť efektívny a produktívny. To sa najmä týka celoživotného vzdelávania, nájsť, schopnosti nájsť to správne miesto pre každého v systéme. A nie len keď počas pracovného života sa zdravie ľuďom zhoršuje, nie, nie sú to len tie posledné roky, do, kedy treba dbať na pracovnú silu a investovať do nej, pretože vtedy už je pracovná sila na konci svojho cyklu. Všetko toto sú podmienky na pracovnom trhu. Publikovali sa tieto údaje koncom minulého týždňa. A politiky, ktoré sa majú vysporiadať s týmito negatívnymi trendami, znamená, že treba podporo, podporiť e, to, aby sa rodilo viac detí, aby sa zvrátili nepriaznivé štatistické parametre starnutia populácie. To je jeden záver. A druhý záver je, že vzdelávanie a rozvoj ľudskej síly je zásadným. Zvyšovanie e, plodnosti a pôrodnosti však e, nie je až také priaznivé, pretože pred 40 až 50 tými, tými rokmi boli čísla priaznivejšie. Aké sú klasické politické e, recepty? Možno sme ešte nevyčerpali všetky tieto opatrenia. Niektoré z nich možno znížia výdavky, ale väčšina z nich práve naopak potrebujú peniaze a napriek tomu bude trvať celé 10 ročia, kým budeme schopní pozorovať ich dopad, ich ovocie. A čo dovtedy? Situácia sa nezmení a tre, preto treba zapojiť do hry aj fiskálne a ekonomické politiky, zvrátiť negatívne trendy, napríklad pomer k HDP, všetky tie pomery k HDP, ktoré som tu spomenul, pretože toto všetko ohrozuje rast a niektoré z najúspešnejších ekonomík v Európe majú vysoký pomer zdaňovania a k HDP a nepozorovať, že by to bolo negatívne že by to malo negatívne dopady. Redistribučné politiky, ktoré potrebujeme, aby bol solidný prítok investícií a aby sme pozorovali vysokú produktivitu. E, toto sú takisto potrebné opatrenia. Záverom, e, starnutie môžu byť pre, pre jednotlivca aj požehnaním. Nemusí byť vždy náročné pre spoločnosť, ale starnutie sa stáva globálnym e, bremenom a má svoje dopady napríklad na životné prostredie. Všetky spoločnosti musia e, sa prispôsobiť tomu, že starnutie sa celkom zmenilo, spôsobilo rýchlejšie starnutie, adaptačné problémy. Preto treba správanie sa zmeniť pretože sa mení zloženie spoločnosti, ak Európa chce žiť ďalej ako mierová a konzistentná spoločnosť, a ak si chce udržať svoj štandard, životný štandard aj počas, dokonca keď chce čo i len zostať na tej istej úrovni, budeme musieť pracovať dlhšie a budeme musieť investovať do vzdelávania, čiže ľudia budú musieť sedieť v triedách, v učebniach častejšie počas svojho života a takisto sa E, venovať solidarite v rámci svojej krajiny aj medzi krajinami. Ďalej budú ľudia musieť platiť e, vyššie dane, ďalej imigrácia, to budeme musieť brať ako čas života, pretože toto je globálny jav a robí krajiny farebnejšími. Politická vôľa a politické aktivity budú, dúfajme, nastavené týmto smerom. A teraz jedna osobná poznámka na záver. V dlhodobom horizonte politiky sa dajú e, uviezť do života iba vtedy, ak sa dobre nastaví sociálna ochrana a zároveň zdaňovanie a ostatné parametre systému. Len takáto kombinovaná politika v Európe môže mať úspech, len taká zabezpečí súhlas, aby bolo možné zvýšiť konkurencieschopnosť a nastaviť optimálne dáne. Len vtedy spoločnosť, ktorá úpie pod bremenom starnutia, môže mať istý pozitívny vývoj. Dúfame, že nepríde k ďalším stratám a najmä strate sociálnej kohézie. Ďakujem za pozornosť. za do... Ďakujeme za vaše vystúpenie. Ráda by som vám oznámila, že spol- s pánom Barusevičovom sa pridáme k vám neskôr. A teraz by som dala slovo pani Elizabeth Schröte, poslankyni. A ďakujem za pozornosť. <laughs> Želám vám dobré popoludnie. Ja a môj kolega tu, spolupredsedajúci teda, to je naše, naša prvá funkcia v, tom, v, to, v tejto zostave, tu za predsedníckým stolom. Veľmi sa teším, že vás tu môžem privítať. Prechádzame k prvému bodu e, ekonomické a rozpočtové následky demografických zmien. To je náš prvý panel, tak povediac. Mnohí z vás ste z daných regiónov a viete, o čo ide. Obyvateľstvo v EU je čoraz staršie vďaka blahobytu. To nám práve hovoril predrečník. pokiaľ ide o štúdiu regióny 2020, tu celá kapitola sa zaoberá tým, že v mnohých regiónoch, v niektorých regiónoch ešte viac e, tento e, efekt odchodu je ešte silnejší. Mladí ľudia z týchto regiónov odchádzajú do ekonomických centier Európy. Tieto regióny sú zasiahnuté viacej. Aké na to máme koncepty? E, aké tu sú koncepty pre tieto oblasti odlivu? Ja pochádzam z Brandenburgu, to je región, ktorý je veľmi blízko polskej hranice. To je región, ktorý má aj najdlhšiu hranicu s Polskom a tam existujú dve filozofie. Jedna filozofia hovorí o tom, že tieto regióny treba opustiť a nechať ich v prírode a zaplniť projektami e, turistickými, ukázať, ako pek, aká pekná je táto príroda, ako naspäť získala svoje plochy. A druhá filozofia hovorí, že by sme tieto oblasti nemali e, opustiť a naopak rozvinúť ich potenciál, zachovať základnú infraštruktúru, ale prispôsobiť tieto regióny tomu odlivu. Som teraz veľmi zvedavá na to, ako o tom podiskutujeme. Prvým diskutujúcim bude pán Červinsky, kdeže sa nám nachádza. Vy ste spravodajcom. Pripravili ste nám e, čosi a poprosím vás, aby ste to v krátkosti odprezentovali. Ešte v krátkosti doplním. Pán Červinsky od roku 2005 e, pracuje v Sejme, je z nového Sašu, z, nova, z novej Saše. Je starostom a zastupuje kresťansko-demokratickú e,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 pre pán predseda Buzek, pani Kopáč i ďalší eh, rečníci pán Čichon hovorili už eh, na úvod k tejto téme. Chcel by som nadhodiť zo pár bodov, ktoré v dnešnej eh, rozprave by mali nám načetnúť alebo osvetliť cestu do budúcnosti. Počas tohto zasadnutia by sme podľa mňa mohli naformulovať závery hovoriace o tom, ako sa vysporiadovať s narastajúcimi problémami pretože demografia je problémom. Už máme odpoveď, už v roku 2009 Európska komisia nám povedala, že tento problém sa vyriešiť dá. Otázka znie, ak ho ponecháme, aby sa vyriešil samotný, je tu riziko, že dôjde k zlyhaniu menšiemu či menšie, väčšiemu. Ak nezvýšime úsilie, tak možno vznikne tendencia nezaoberať sa týmito otázkami. Ale ak odpovedou bude, že ak tento problém máme nechať tak, narastú ďalšie iné problémy pri dosahovaní cieľa. Mali by sme hľadať čo najlepšie riešenie, ktoré nás povedie k cieľom. A cieľom je hľadať stabilnú, udržateľnú budúcnosť e, pre ďalšie generácie. Ak plánujeme aktivity pripravené expekta, expertami, štatistikmi, e, demografmi, tak vieme, aké sú problémy e, starnúcej spoločnosti, znižujúce sa miery pôrodnosti, fiškálne problémy. Či znížiť e, e, dôchodky, ako poskytnúť pracovné miesta. Všetky tieto otázky sú v zoznamoch a zoradené podľa priority. Otázka však zostáva, ako tie riešenia na tieto problémy môžu byť E, implementované. Kto ich bude implementovať? Rôzne európske členské krajiny? Alebo bude to robiť Európske spoločenstvo, Európska únia? Čo bude lepšie riešenie? V Poľsku často tvrdíme, že bremeno, ktoré sa rozloží medzi viacerými ľuďmi, nie je ťažké. Takže Ak ľudia v Európe budú akceptovať implementáciu riešení spoločne, tvrdiac, že skúsme všetko spraviť spoločne, aby sme mali stabilnú budúcnosť pre budúce generácie a že to závisí na našej snahe, tak, tak takéto riešenia na, e, dohodnuté s celou regionálnou rozličnou Európou, s rôznymi silami. Ak tieto silné stránky sa prepoja spoločne k spoločnému cieľu, môžeme dosiahnuť ciele a naše úsilie sa nevyplýtva. A posledná poznámka Musíme odpovedať na otázku, či máme dosť času. Odpoveď je jasná. Máme ešte zo pár rokov na prípravu a implementáciu adekvátnych pro- procesov, ale ak nezačneme teraz, môžeme spôsobiť paniku. Bude príliš neskoro na reakciu. A potom ešte nádej, že demografický rast – sociálna kohizia a trvalo udržateľná Európa s problémami, o ktorých dnes hovoríme, súvisia s výzvami, ktorými sa môžeme postaviť úspešne, ukázať, že máme silu spoločne konať. Ďakujeme pán Červinský za tento krátky som tento krátky úvod do témy a teraz celkom v krátkosti by som chcela povedať, že že národní poslanci i európsky poslanci e, budú vystupovať v určitom systematickom poradí. Vždy národní dvaja poslanci a jeden európsky poslanec. To je podľa nás dobrá kombinácia národného a európskeho pohľadu. Každý poslanec má 3 minúty, aby naškrtol krátky pohľad. Budete to vidieť podľa hodín. Teraz sa pýtam, kde pokračujeme. A, tu je ten zoznam, ďakujem. Už, už mi ho avizovali a Pán Kirilo za sociálnych demokratov, ktorého ale nevidím, by mal byť ďalším rečníkom. Nie je tu. A teda ďalší rečník je za národné e, po, e, zhromaždenie francúzske. To je pán Jacques Lenay. Milí kolegovia, v krátkosti by som sa chcel vyjadriť k dopadom e, demografických tendencií vo Francúzsku. Aj Francúzsko starne. V 2010 stanovil štatistický úrad, že pri e, pok, pok, pokračovaní týchto tendencií budeme mať len 73 miliónov obyvateľov v, v roku 2060. Podiel ľudí nad 60 rokov bude 10 miliónov, takže tretina Francúzov bude staršia ako 60 rokov. Treba zohľadniť tri faktory. Nárast životné e, priemernej e, dĺžky života, silné ročníky a pokles pôrodnosti pod hodnotu udržateľnosti spoločnosti. To má dopad aj na, na sociálne e, faktory na štátne pokladnice. Makroekonomicky to bude mať aj na rastový potenciál, hoci sa to, hoci sa to dá len veľmi krátko odhadnúť pri potenciálnom raste budú citeľné tieto dopady aj pri trvalej udržateľnosti a pri Eh, implementácii sociálnych systémov. Budeme vidieť problémy pri solidarite a transfer medzi eh, generáciami plynu predsa oboma smermi, keď idú cez štátne pokladnice, sú tu aj súkromné prúdy, teda dedením vo Francúzsku. Vo Francúzsku konštatujeme, že transfery medzi ľuďmi nad 60 rokov tvoria 18 HDP. Ak sa systém nezmení, tak záťaž zostane len na pleciach mladších ročníkov, to znamená zaťaží to určitú konkrétnu generáciu. Otázka znie, aké udržateľné to bude, akú trvalú udržateľnosť dosiahneme, či tu bude konflikt e, generácií príliv eh, obyvateľov, eh, imigrácia sa navrhuje často ako riešenie. Vedie to k nárastu zárobkovo činného obyvateľstva, ale nadpriemerná vlna pristahovalectva bez ohľadu na štruktúru v prvom rade zvýši počet prispievateľov, ale nemá v podstate dopad z dlhodobého pohľadu, pretože aj tieto osoby niek- skôr či neskôr budú dôchodcovia. Vo Francúzsku sme sa snažili v roku 2010 zmeniť odchod do dôchodku. Teraz sa ťažko dá odhadnúť týto, dopad týchto reform. Máme dopad, že deficit do roku 2050 sa dá ujedať znížiť u sociálnych pokladníc, ale Francúzsko bude musieť prijať dodatočné opatrenia, aby sa tento podiel na HDP ešte viac znížil. Ďalším rečníkom je pán Kevin Hopkins. Veľká Británia. Dolná snemovňa je tu? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Som vďačný za túto možnosť tu prehovoriť Hovoríme o starnúcom obyvateľství a tom bremene sociálneho zaťaženia. Potrebujeme viac mladých ľudí, aby podporovali e, včasne odchádzajúcu do dôchodku populáciu. A je to aj od, e, o, rozpor, pretože práve medzi mladými ľuďmi máme veľa nezamestnaných. Máme mnoho starších obyvateľov, ktorí už si nemôžu nájsť po strate zamestnanie a ďalšie zamestnanie. Takže problémom je nedostatok pracovných miest. Máme viac ľudí a málo práce, to problém nevyrieši. Plná zamestnanosť je riešenie, tým pádom by narastali aj daňové príjmy a znížilo by sa zaťaženie sociálnymi dávkami. Mali by sme dobrú situáciu, ktorú sme mali v 10 ročiach po vojne, kedy sme mali rast a nárast životnej úrovne pre všetkých. Takže si myslím, že musíme ten problém masovej nezamestnanosti v Európe riešiť aj v našich krajinách. Nechcem teraz uh, ísť do detailu, pokiaľ ide o návrhy, ako to urobiť. Druhá vec je otázka chudoby, ktorá je podľa mňa narastajúcou eh, hrozbou. Nízke eh, zamestnanecké dôchodky, ktoré klesajú, súkromné firmy v mnohých prípadoch už nepod, neposkytujú alternatívy úspory na akciových trhoch e, neprinášajú také dobré výnosy a je tu milióny mladých pracujúcich, ktorí si na neskôr, neskôršie obdobie vôbec nič neukladajú a budú mať e, naozaj núdzu. Takže treba sa pozerať na povinné štátne programy sporenia všetkých pracovníkov, ak chceme byť e, seriózni pri riešení masovej núdze pre staršie, pre staršie ročníky. Ešte dva body. Poprvé, veľmi e, súhlasím s analýzou pána Tichona. Čas, časti nesúhlasím, ale celkovo analýza je vynikajúca. Hovoril o potrebe znížiť mieru e, pôrodnosti v Anglici v Británii máme veľmi dobre rastúcu populáciu, veľmi ra- dobre rastúcu mieru porodnosti. Mnohí mladí pochádzajú prekvapivo e, práve z Polska. Naša populácia veľmi rýchlo rastie. Nepotrebujeme e, zvyšovať mieru porodnosti. Skôr naopak. Takže týchto zo pár komentárov. Nadhodil som tu zo pár problémov. Neviem hneď navrhnúť aj riešenia. Ak by som mal hodinku či dve na prejav, určite by som e, tak vedel urobiť. Ďakujem vám v každom prípade. Možno vám pomôžu ďalší rečníci, kolegovia. Teraz nasleduje kolega z Európskeho parlamentu, z sociálno-demokratickej frakcie, menovite. Pardon, je to zastupca skupiny ALDE. Pochádza zo skupiny liberálov teda. Ide o pána Skila Kakisa. Dúfam, že je prítomný aj v sále. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε ε, οι δημογραφικές εξελίξεις είναι πράγματι μια πολύ... Ένα, μια πολύ... Ďakujem pekne. K demokratickým zmenám, nuž, je to veľká výzva pre budúcnosť, pretože tento problém nemáme len v Európe, ale aj mimo Európy. Je tu e, starnúce obyvateľstvo a, a veľký podiel v obyvateľstve Možno, že sú to záležitosti zdrojov, trhov, celosvetové problémy. Dve miliardy ľudí na svete do roku 2050 budú mať problémy, takže to je dvoja, dvo, druhá výzva, s ktorou sa musíme vysporiadať. V rámci Európy nemáme žiadne okamžité riešenia týchto problémov. Buď budeme musieť pracovať viac, alebo tí, ktorí pracujú, budú musieť byť produktívnejší, aby si boli schopní udržať svoj životný štandard a životné podmienky pre svoj život na dôchodku. Takže môžeme urobiť rozličné opatrenia na rozličných úrovniach, ale určite treba uľahčiť ľuďom to, aby mohli pracovať aj na sklonku života a pracovať dlhšie. A aby sme boli schopní mať rôzne čiastočné úväzky, aby ľudia postupne mohli e, vychádzať plynulo z trhu, z trhu práce, aby sa nedostali k nejakej sklenej stene. Ľudia, ktorí chodia teraz na dôchodok, sú ešte stále dynamicky, často sami chcú ešte ďalej pracovať. Takže v našich vlastných systémoch sociálneho zabezpečenia by sme sa mali viac zamerať na príspevok, ktorý ľudia môžu priniesť spoločnosti na ich, na ich požiadavky ich samotných. Mali by sme sa viac zamerať na zadefinovaný benefit týchto vývojov. Často stačí len presunúť niektoré záležitosti, inak ich nastaviť tak takisto si treba uvedomiť, že to, čo bolo v minulosti, už nemusí tak byť v budúcnosti. Aj politické systémy sa menia, musia redukovať svoje výšky svojich dôchodkov v mnohých krajinách. A je to tak. A potom tu máme tretiu úroveň zdravotníctvo. Zdravie a zdravotníctvo je samozrejme mimoriadne dôležitá téma, pretože čím viac ľudí na dôchodku budeme mať, čím viac ľudí, ktorí sú v starší tí viac budú potrebovať zdravotnícky systém a tým viac peniazy bude musieť doň plynúť. Takže zabezpečme, aby sme toto dokázali odmanažovať na celoevropskej úrovni. Pozrime sa aj na hospodárske dôsledky. Treba ich zabudovať do nových politík, napríklad zdravotnícke služby. Nede tu len o prevenciu, samozrejme to je e, jasné, ale aj pri fáze liečby Netreba to riešiť len na národnej úrovni, treba povolať európsku úroveň. Teraz e, ako europoslankyňa môžem povedať, že sa môžu pripraviť ďalší rečníci, pretože si to na obrazovke, kto bude nasledovať. Takže teraz nasleduje z nemeckého Bundesrat, z Bundesparlamentu pán Reinhard Pisek. Ctená pani predsednička, ďakujem pekne e, za to, za, ako ste ma uviedli, ale ja som z Rakúskeho parlamentu predsedajúca. Nož, e, ja som úplne, sa musím spoliehať na to, čo, na aké podklady tu mám, tak sa veľmi ospravedlňujem. Nič sa nestalo, hovorí pán poslanec. To je skutočne chyba, ktorá tu je a tu vonkoncom to nie je žiadne podcenenie vašej úžasnej krajiny. Takže ste, ako ste, Lendekama ste teda z regionálneho zastupiteľa, z Národného parlamentu. Reinhard Písek, Písec. Ďakujem pekne, aby som chcel hovoriť na tému demografickej zmeny ale takisto by som chcel hovoriť aj o určitom zmene financovania, pretože je potrebné zabezpečiť financovanie demokratickej reštrukturalizácie. Napríklad v Rakúsku máme skutočne sa nám zvy, z, z, skutočný um, myslím si, že my v Rakúsku máme naozaj najmladší dátum vstupu do dôchodku, to je 59 rokov, čo je, sme teda na prvom mieste v Európe, teda z hľadiska toho taký najmladší, takže musíme naspäť starších ľudí v Rakúsku vrátiť späť do práce. A my v Rakúsku žiaľ máme dočinenie takisto aj s vysokými životnými nákladmi, pretože e, sú, sú, sú to veľmi vysoké náklady, ktoré, takisto mám vysoké náklady, ktoré musia platiť um, eh, zamestnávateľia. To znamená, že vo vyš, vyš, vysoké odvody sú pre eh, zamestnávateľov. Toto je treba zmeniť. Takisto aj viac ako jedna štvrtina celého rozpočtu je financovaná z príjmov, dane príjmu. To znamená, že je to veľmi vysoko závislý ten rozpočet od, také, od tejto dane. A to by som chcel povedať, že štát mu vlastne musí zabezpečiť také podmienky, aby zamestnanci e, aby si aj, teda, si aj starší ľudia, staršie osoby, ktoré už ako sú v súčasnosti v dôchodkovom veku, boli schopní nájsť si prácu. A to je otázka, ktorá sa týka aj zamestnávateľov, e, ale zase zamestnávateľia neustále zvyšujú nároky na výkonnosť pracovníkov. Keď si spomínam, v Rakúsku je počet e, e, daň, v Rakúsku je to 8 miliónov ľudí a 2 milióny ľudí vlastne neprispieva vonkoncom do pri daňových príjmov, pri, konkrétne tej dane z príjmov. Čiže to uh, sa musí zmeniť, pretože momentálne to sa nečudujem, že máme potom krízu hospodárskú. Mm, takže toto sú všetko otázky pre štát a štát musí jednoducho vytvoriť podmienky na to, aby ľudia sa mohli vrátiť späť do pracovného procesu a našli si prácu. Ďakujem pekne. Predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz je tu zástupca z Cypru, konkrétne pán Christos Tylianides. Ne, ευχαριστώ, kýria Πρόεδρε. Yes, ευχαριστώ pára boli, kýria Πρόεδρε. Sa sferu την εμπειρία po mňa mikri chora. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Chcela, chcel by som sa s vami podeliť o skúsenosť malej krajiny, Odráža to skúsenosti, ktoré sú možno známe po celej Európe. Je to naša spoločná skúsenosť. Potrebujeme prísť s riešením. Súhlasím s tým, čo povedali predračníci, že potrebujeme celoeurópske politiky a takisto národné politiky si treba preštudovať, pretože majú špecifické charakteristiky. Celková kríza eurozóny zúri všade okolo nás a snažíme sa vynájsť nové nástroje na boj s ňou, najmä v oblasti hospodárskej politiky. Snažíme sa o to na celoeurópskej úrovni a musíme sa vysporiadať aj s otázkou sociálneho zabezpečenia a demografického vývoja. Preto spoločné európske politiky sú prvotné, ale na druhom mieste je rovnako dôležitá vec zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Nie je dôvod, e, prečo by v čase, kedy sa zvýšila stredná dĺžka života, nemal zvýšiť vek odchodu do dôchodky. Ináč by náklady na penzíne a zdravotné záležitosti boli privysoké. Musíme sa naučiť žiť s filozofiou flexibility aj starší ľudia by mali pracovať, malo by im byť umožnené pracovať. Po tretie, potrebujeme zabezpečiť, Je tu záležitosť migrácie a radikalizácie, ktorá súvisí s migráciou, ale musíme si uvedomiť, že my tých ľudí, ktorí prichádzajú do našich krajín, potrebujeme. Nemáme sa ich báť. Keď by sme raz pochopili túto koncepciu, bolo by možné vybudovať istú politickú platformu. Mali by sme si preštudovať štatistiky, ak človek rieši čísla, tak ho nepustia. Musí byť za tie politiky, ktoré som uviedol. Teraz tu máme kolegov z Európskeho parlamentu za skupinu EPP. Pani Vojeska. Ďakujem. Nepochybne, keď hovoríme o demografických záležitostiach, treba pamätať na potrebu aktívneho zamestnania, aktívnej zamestnanosti. Musíme myslieť na trh práce. Ešte stále len 2 občanov EÚ pracujú v inej krajine, než je krajina, ktorej, z ktorej pochádzajú. A toto percento sa znižuje. Aj záujem o prácu mimo svojej domoviny sa znižuje. Tu v Európskom parlamente zdieľame takéto skúsenosti a príklady, ktoré indikujú, že napríklad v Bavorsku vzniká potreba 500 tisíc nových robotníkov, zamestnancov a v Poľsku tiež, aj v Českej republike, na Slovensku, vo Francúzsku, všade rastie nezamestnanosť a predsa je ťažké prilákať takých hľady mladých ľudí, ktorí by boli ochotní sa presťahovať do zahraničia a vstúpiť na tento trh práce. Mladí ľudia to však nerobia, pretože nie sú ani informovaní o tom, že sú možné pracovné miesta niekde inde v Európe. Takisto, čo sa týka sociálnych politík, v členských štátoch sa sociálne politiky líšia a e, ľudia o tom nemajú všeobecné povedomie, nie sú informovaní. Dôchodkové systémy vôbec nie sú transparentné. Mladí dnes sa rozhodujú zrelo a po zrelej úvahe sa snažia vybudovať si budúcnosť. Pripravujú sa na obdobie, kedy pôjdu do dôchodku. Teraz, čo sa týka vzdelania, pozorovali sme, že v Európe, v celej Európe, by malo prísť k zásadnej zmene. Nemáme dosť takých mladých ľudí, ktorí sú vzdelaní v technických odboroch, ale potrebujeme týchto ľudí na trhu práce. Nepripravujeme mladých ľudí tak, aby boli flexibilní a otvorení, prístupní zmenám. Lebo je veľmi pravdepodobné, že takéto zmeny prídu po, počas ich profesionálnych kariér. Hovoríme o trhu práce a predsa je obrovský rozdiel medzi potrebami trhu práce a medzi vzdelaním a profilmi ľudí, ktorí sa o prácu uchádzajú. Je tam rozpor. Monitorujeme potreby trhu práce, ale nemonitorujeme situáciu priamo v malých a stredných podnikoch, nemonitorujeme potreby týchto podnikov, ale sú to predsa oni, ktoré poskytujú najväčší pocit pracovných miest v EÚ. Fondy, ktoré aplikujeme na pomoc profesionálne aktívnym ľuďom, e, zatiaľ nevygenerovali dostatočné výsledky ani nevznikli nové pracovné miesta v dôsledku týchto fondov. Iba desiatky tisíc miest vznikli, ale bolo treba stovky tisíc nových pracovných miest. Takže tieto rozpočty e, na tieto fondy neboli nastavené dobre. Sociálny fond však v niektorých krajinách funguje skutočne e, optimálne, takže vidno, že sa to dá urobiť lepšie a preto by sme sa mali podeliť o osvedčené postupy, aby sme vedeli, ako vytvárať nové pracovné miesta. Vytváranie nových pracovných miest nevychádza len z existujúcich podnikov, ale dá sa to dosiahnuť i tak, že sa mladý človek rozhodne pre nejakú odbornú kariéru a keď nemajú dostatok kapitálu na rozbehnutie svojej vlastnej malej firmy, môžu sa uchádzať o podporu prostredníctvom biznis inkubátora, kde sú rozličné motivačné prostriedky a faktory prostredníctvo ktorých sa im potom môže podariť vytvoriť ešte viac pracovných miest pre ďalších ľudí, ak budú so svojím projektom úspešní. V období krízy by sme mali hovoriť o všetkých týchto príkladoch, aby sme eliminovali slabosti nášho trhu práce v súčasnosti. Ďakujeme. Teraz niekto z Polského senátu, pán Marek Zjolkovský. Žiolkovský má slovo. Ďakujem, že ste vyslovili moje meno správne. Hovoríme tu o rozpočtových a hospodárskych dopadoch e, demokratických víziev, ale chcem zdôrazniť dilemu, ktoré čelíme na jednej strane. Po mnohé roky míňali európske spoločnosti viac, než vyprodukovali. Jednoducho míňali priveľa. Teraz máme krízu súčasného modelu, na základe ktorého funguje svet. V Európe to bolo pokladané za jeden z najväčších výdobytkov a predmet závisti, ale musíme tento model zrenovovať, pretože starnúca populácia na jednej strane sa e, dožaduje individuálnych požehnaní a e, dobra, ale na druhej strane sa nedotýka alebo nerieši problémov, ktoré sa týkajú celej spoločnosti. Míňame priveľa ale privodili sme súčasnú krízu, ktorá vyžaduje rozpočtovú disciplínu uťahovanie opaskov. Demografia je presná veda. Veľmi dobre vieme, čo sa stane o 20 rokov, ale už teraz musíme nastaviť opatrenia a vynaložiť finančné prostriedky. Musíme, pretože e, nemôžeme konať inak len v duchu solidarity. Musíme zaviesť nevyhnutné zmeny, mysliac na budúce generácie. Nevieme možno úplne presne, čo sa stane o 20 rokov, ale aj tak nesmieme e, položiť bremeno našej nečinnosti na plecia našich detí a vnukov. To je prvým, e, prvý element. Nejde tu len o uťahovanie si opesko, opaskov a reformy e, platu. Potrebujeme zároveň zabezpečiť hospodársky rast a nové pracovné miesta. To je prvý element solidarity, keď mienime zmeniť systém, tak musíme presunúť bremena rovnako na plecia tých skupín, ktoré unesú tieto bremena, skupiny a organizácie. Niektoré banky, hovorí sa o nich, že sú e, priveľké na to, aby padli, ale niektoré skupiny sú jednoducho príliš chudobné, aby zaplatili také reformy, ktoré banky udržia v hre. To sa nazýva európska solidarita. Musíme koordinovať nielen rozpočtovú disciplínu Európanov, a európskych národov, ale aj európske sociálne politiky, sociálneho zabezpečenia. Musíme konať koordinovanie a záverom by som chcel e, podotknúť, že pán Búzek na začiatku povedal veľmi peknú vetu, že je to práve tá súčasná kríza, ktorá môže byť e, motivom, motiváciou pre nás, aby sme prijali tie ťažké opatrenia, a motivačné faktory na trhu práce, možno za ob- podstúpiac obete, ale dlhodobo nás to vyvedie z krízy, takže zostávame optimistami. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Môžete, nemôžete sa spoliehať nikdy na, to, na kolegu, pretože na zozname mám z kolegyňu a teším sa, že sa opäť prihlásila k slovu pani kolegyňa a to pani Kaligina Lukaševica. Dúfam, že je tu v miestnosti. Asi som vaše meno zle vyslovila. Pani Lukaševica. Teraz mám iný zoznam. máme tuto zo Jutka Chánková zo snemovne, z dolnej snemovne Českého parlamentu, teda Českého parlamentu. Ste tu? Dobrý deň, vážená predsednička, kolegovia. Dovolte, aby som uviedla ešte ďalší názor a domnívam sa, že v rámci spoločnej diskusie je dobre, keď, sa, keď zaznie aj takýto názor. Počuli sme už tu veľa o rôznych trendoch a že bez emigrácie by Európa vymrela. Počúvame tu veľa o starnutí populácie, o problémoch penzijných systémov a tiež sa tu hovorí o stále platnej myšlienke štedrého sociálneho štátu, ktorý preberá výkon väčšiny rodinných funkcií, ako je napríklad starostlivosť o deti, starostlivosť o seniorov, finančné zabezpečenie dôchodok a podobne. Za výkon pro spoločnosť sa považuje len tú prácu, za ktorú žena dostane prácu a odvedie z nej odvodia dane a poistenie. Ide nám o to, aby sa matky čo najskôr vrátili po porode na trh práce a o malé deti a o seniorov sa postarajú inštitúcie a ľudia v produktívnom roku, veku majú produkovať hrubý domáci produkt. V dlhodobom horizonte sledujeme aj výsledky toho, že tieto tlaky sú často proti rodine a proti prirodzenej rodinnej súdržnosti a majú za následok často aj menšiu pôrodnosť a tým aj úhrnú plodnosť. A dlhodobo môžu napokon prehlbovať aj problémy systému. Taktiež sme svedkami zlyhávania financovateľnosti takéhoto sociálneho štátu, ktorý stále kladie veľmi väčšie nároky na rodinu, kde okrem maximálneho hospodárskeho výkonu majú preberať rôzne z, z úlohy za štát ako napríklad mnohí rodinní príslušníci musia sa starať o svojich starších rodinných príslušníkov bez toho, aby za to boli odmeňovaní, aby dostali napríklad, aby, takisto aby za to z týchto, z týchto miest potom odvádzali aj dane. Taktiež um, sociálne systémy sú zamerané na podporu opatrenia na trhu práce, či už to bude pri návrate z materskej dovolenke a podobne. Úplne sa tu, mm, to nevenuje, alebo sú tu pozabudnutí seniori, ktorí vlastne sú úplne zabudnutou skupinou a taktiež sa tu opomíja aj, aj rodina. Bolo by možno, že dobre pre budúce programovacie obdobie stanoviť priority pre financovanie Európskej únie smerom k podpore rodiny v jej prirodzených funkciách, v starostlivosti o malé deti, v starostlivosti o handicapovaných spoluobčanov, v starostlivosti o starostlivosti starších občanov, či to bude e, sociálne služby v tých e, službách, e, kde sa starajú o starších občanov. A takže nesmieme zabúdať aj na túto tézu, že sociálna súdržnosť sa začína práve v rodinách. Ďakujem pekne, bude predsedajúca. A teraz by som odovzdala slovo môjmu spolupredsedovi, pánovi Helmutovi Vitprotovi, ktorý ďalej vás bude viesť touto schôdzou a bude možno lepšie zvládať polské priezviská ako ja ako je takisto pre, predsedom zahraničného výboru Polského senátu, takže je to veľmi dobré, že vy môžete dneska viesť túto schôdzu. Ďakujem pekne. Ctené, ctení dámy a páni, slovo teraz dostane pán Viačeslav Augustín z Polského senátu. Pán, predsed, pán predseda, dámy a páni, chcel by som obrátiť pozornosť na dve otázky. Prvá Politika by mala mať charakter e, komplexný a horizontálny. To znamená, že musí e, pokryť e, všetky oblasti, ktorým, ktorým sa venujeme v našich národných parlamentoch, ako aj v Európskej únii. To znamená všetky oblasti politiky, E, musia byť z politike rozvoja, v e, politike inovatívnosti, politike pre vedu a výskum, zdravotníctva a tak ďalej. To znamená, že musí sa to dotýkať aj tiež všetkých zúčastnených strán, aj tých všetkých vykonávateľov politiky, aktérov politiky. Takisto znamená, že aj samozprávy, aj organizácií, ktorí v tomto procese budovania systému nesmú byť mm, opomenuté. Samozrejme, že tu existuje aj úloha pre národné parlamenty v jednotlivých členských štátoch a takisto je tu úloha aj pre európske inštitúcie. A keď budeme správne e, no, respektíve keď budeme postupovať individuálne alebo čiastočne, tak nebudeme schopní tieto veľké výzvy zvládnuť. Potom je to druhá otázka Eh, už tu bola položená otázka, raz tu bola ako otázka, raz ako tvrdenie, že či nám hrozí vojna medzigeneračná. Eh, už treba sa tejto otázke hlubšie venovať. Eh, aká by mala byť táto vojna? O čo by v tej vojne šlo? Pravdepodobne tí, ktorí to spomenuli, hovorili o vojne o prácu a vojnu o peniaze, ktoré ktoré by mohli, bolo by mohla byť táto vojna medzi jednotlivými generáciami. Avšak ehm, ehm, v takýchto materiáloch máte na expertízu polských vedcov, ktorá potvrdzuje to, že že nie je to tak, že starí zaberajú miesta mladým na pracovnom trhu. Že to vonkoncom nie je tak. Práve tam, kde je najviac zamestnaných starš- kde sú zamestnaní staršie osoby, tam je aj zároveň najnižšie že nezamestnanosť mladých. To znamená, že tá e, práca starších osôb doplňa pracovné miesta mladých. A ako je to možné? Prakticky z e, je tu tým pádom znížené e, e, riziko, že sa zvyšujú náklady, e, mzové náklady a zvyšuje sa takisto aj schopnosť. A keď je dôchodkový systém rovnovážny, tak je to potom aj dobrá situácia pre financie a vznikajú viac alebo viac prostriedkov potom môžeme použiť na rozvoj. Napríklad Polsko v tomto roku do všetkých do, dôchodkových dôchodkových systémov bude musieť doplatiť 94 miliard zlotých k danie, daňovým príjmom. Keby tieto prostriedky sa dali použiť na politiku rozvoja, určite by sa urýchlil ekonomický rozvoj a vzniklo by množstvo nových pracovných miest. Avšak podľa môjho názoru neexistuje tu dôvod, aj, to, aj v súlade s vedcami, nie je tu tá súvislosť medzi predlžovaním pracovného e, veku a, alebo nie je tu teda protirečivosť teda pred predlžovaním veku odchodu do dôchodku a tým, že by si mladí nevedeli nájsť prácu. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, dám slovo pánovi Jamesovi Klapisonovi z House of Commons v Dolnej snemovne v Británii. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je tu veľmi dobrá rozpráva. Ja súhlasím s posledným rečníkom, že e, keď sú starší ľudia v práci, to neznamená, že tí zaberajú miesta mladým ľuďom. A v tejto rozprave vidíme, že v Európe máme podobné problémy. Aj hlavne to, že akým spôsobom budeme platiť dôchodky starším ľuďom, keď ich je stále viac. Ale myslím si, že musíme umožniť väčšiu flexibilitu jednotlivým členským štátom, ako to budú, majú riešiť už sa tu viackrát vyskytovalo v diskusii, že niekde je nedostatok mladých ľudí. Napríklad v Británii, keby som vzal do vaj náš príklad, nie je tam nedostatok eh, mladých ľudí. My máme nedostatok práce pre mladých ľudí, pretože máme jeden milión mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a máme ďalšie stovky tisíc mladých ľudí, eh, ktorí v Británii nemajú, sú ani vzdelávanie a výhľad pre tieto, týchto mladých ľudí. Je to strašné, a keď títo mladí ľudia nebudú ani v práci, ani študovať, tak to bude zničená generácia, <coughs> ktorá odvykne od akýchkoľvek navykov pracovať a to budú sebou priniesie ďalšie problémy. Takže my máme niekoľko milión takýchto ľudí, ktorí okrem toho, že okrem tých nezamestnaných, jednoducho títo vypadli z pracovného trhu, pretože ekonomi- Británia je ekonomicky neaktívna. Ale na druhom konci škály takisto máme aj starších e, pracujúcich, ktorí majú tiež veľké problémy nájsť si prácu a nejde iba o to, že ich e, zručnosti by potrebovali obnoviť, ale je tu akýsi e, kult mladosti, ktorú presadzujú médiá a podobne. Takže musíme sa pozrieť aj na to, čo požadu, alebo požiadavky hospodárstva, ale takisto tu súhlasím, nesúhlasím s niektorými návrhmi niektorých e, predrečníkov, napríklad to, čo povedal pán Kajšan. V prípade britskom e, migrácia, alebo migrácia nie je, pristahovalstvo teda nie je spôsob riešenia problémov, pretože ak by sme mali v Británii hovoriť o demografických problémoch u nás a teda udržateľnosti, tak náš problém v Británii je podľa nás je veľkosť eh, obyvateľstva a ako si preľudnenie, ktoré, z ktorých si ľudia majú takéto pocity, že k tomu to dochádza, pretože my sme už prakticky najviac zaľudnená krajina a už určite máme, sme zahustejší obyvateľ, osídlenú krajinu než Nemecko a podobne a blížime sa k e, počtu 70 miliónov, alebo keď sa pozrite na, keď sa spýtate Britov, aké problémy máme my v otázke e, obyvateľstva, tak všetci vám poukážu na to, že je to práve toto preľudnenie. Ďakujem bardzo, to byl głos House of. Predseda, ďakujem pekne, to bol hlas dolnej snemovne. Snemovne z zástupcov. A teraz má slovo pán Nilsson zo švedského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som mohol povedať, že mnohí tu hovoria o demografických zmenách, ako by to, bola, by to bol problém a krí, alebo dôvod krízy, ale myslím, si, že možno by to bolo treba vidieť aj pozitívne, pretože to, že ľudia žijú dlhšie, je dôsledok dobrého zdravia. Myslím si, že toto by sme mali vidieť ako pozitívny vývoj. A čo sa týka fungujúceho dôchodkového systému, to je otázka e, dôvery. Je to kontrakt medzi generáciami. Ak to nefunguje, tak e, neexistuje medzigeneračná dohoda. Keď sa pozrieme na Švédsko a naše skúsenosti, pred 20 rokmi zaviedli nový dôchodkový systém, ktorý je, od, je mimo rozpočtový, nie je súčasťou rozpočtu, pretože je postavený na, na báze zadefinovaných príspevkov. A keď sa pozrieme na sociálnu ekonomiku, e, tí, čo pracujú, vlastne platia do penzijného systému, ale u nás je to flexibilnejšie. Môžete pracovať, koľko chcete. Um, my už máme teda tento systém zavedený 20 rokov a za ten čas sme boli svedkami toho, že priemerný vek odchodu do dôchodku sa zvýšil o 2 roky, pričom nikto vlastne nepočítal s tým, že vývoj pôjde týmto smerom a je to vlastne pozitívne, aj keď je to ťažko pre aj pre riadenie. Aj vo Švedsku takisto máme aj my rôzne problémy. Um, pretože tiež máme problém s financovaním a financovanie súvisí s tým, aby ľudia pracovali potrebujeme viacej ľudí, aby boli, bolo zamestnaných. My tiež vo Švedsku máme určitých mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a taktiež mnohí e, sú vytlačení z pracovného trhu, takže tiež doba prispievania do dôchodkového systému sa stále skrácuje. A potom je to tlak na systém, e, ako toho zafinancovať. Potom je tu aj tlak na starnúcu populáciu. Taktiež sú tu rôzne tendencie diskriminácie voči starším občanom. To znamená, že štát musí robiť dobré podmienky, musí vymyslieť, akým spôsobom zabezpečiť viacej pracovných miest pre starších občanov predseda. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pánovi Lajošovi Milemu z Maďarského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Na báze predrečníkov, aj toho, na toho, o čom teda hovorili pri predrečníci, um, vidíme, že sú rozdiely medzi medzi našimi postojmi voči v týchto otázkach. Napríklad v Maďarsku sa E, priemerná dĺžka života je 65 rokov mužov, to je 7 rokov menej ako európsky priemer. Takže keď hovoríme o priemernom penzínnom veku, tiež musíme toto vziať do úvahy. A okrem toho v Maďarsku sme svedkami toho, že dochádza k migrácii von z Maďarska, e, osobitne u mladých, e, dobre vzdelaných ľudí. Títo odchádzajú z krajiny. A toto je najväčšia hrozba pre naše národné hospodárstvo. Pretože nie je to len smutné, že mladí odchádzajú z krajiny, ale mení sa aj sociálna štruktúra, ktorá týmto trpí, pretože tí najviac vzdelaní mladí odchádzajú. A preto tí, ktorí, pritom tí, ktorí zostávajú, takže je potom veľmi ťažké tu prefinancovať tých, ktorí zostávajú a vytvoriť pracovné miesta pre nich, pre tých nezamestnaných. Preto aj spoločnosť je, je takáto situácia už neudržateľná a dochádza k výraznému zhoršovaniu e, stavu spoločnosti čím a tak, to, tak vlastne ešte viacej rozširujú rozdiely alebo zväčšujú rozdiely medzi ľuďmi. E, takéto veľké rozdiely môžu potom viesť k veľkým e, napätiam e, v rámci spoločnosti. A myslím si, že dnešná diskusia, ktorá je veľmi plodnou, tá tiež sa správne zameriava na rozpočet od roku 2014 do 2020. Takže musíme veľmi opatrne zvážiť, e, akým spôsobom alebo na čo budeme klásť dôraz. Ja som členom e, strany zelených, takže náš primárny aspekt v rozpočte by mal byť trvalý udržateľný vývoj. A aby sme sa sústredili skôr na miestne zdroje, podpora miestnych zdrojov, čo by vytvorilo príležitosti pre mladých ľudí, aby si našli doma pracovné miesto. Jedným z najlepších riešení proti migrácii je lepšie e, alokovať fondy z e, politiky súdržnosti, lepšie ju využívať, tak aby sme mohli pokrývať e, medzerí. medzery aby sme zabranili napätiam v Európe. Taktiež je veľmi dôležité umožniť ženám, aby si našli prácu po materskej dovolenke, pretože inak sa nám nepodarí zlikvidovať rozdiel v príjmoch medzi mužmi a ženami. Integrácia týmto bude trpieť. Predseda, ďakujem pekne pánovi Milemu. Po, po ňom dám slovo pánovi e, Sajkonovi a potom bude mať ešte slovo pán Červinsky, ale ešte predtým by som chcel obrátiť pozornosť na dve veci, pretože mne sa zdá, že jedna vec je tu jasná a to povedal, ktorú spomenul pán Augustín z Polského Senátu a to sú, týka sa to jednotlivých úrovní, európskej úrovne, národnej úrovne, regionálnej úrovne, ako na každej úrovni je treba e, zodpovedne postupovať pri riešení problémov. A druhá myšlienka sa týka toho, že my tu vlastne si vymieňame názory a diskutujeme o otázkach, ktoré súvisia s výzvami. To znamená, ako s, si poradiť s negatívnymi prvkami, ktoré sa týkajú starnutia populácie a okrem toho, ale stále hovoríme o tom negatívnom, pričom nehovoríme o tom pozitívnom, ale o tom, aké sú príležitosti, pretože napríklad zároveň má táto starnúca e, skupina obyvateľov tiež môže prispieť e, do hospodárstva, tiež má svoje potreby a tiež môžu e, tvoriť klientov určitých specifických služieb, ktoré sú určené pre starších e, obyvateľov a taktiež rozvoj tzv. silver economy môže priniesť e, nové pracovné miesta nielen pre starších, ale aj pre mladších. A tam ďalšia vec, e, osoby, keďže žijú stále dlhšie, majú aj lepší fyzický aj potenciál, aj mentálny potenciál a ten treba e, využiť. A v tejto diskusii veľmi málo odsnilo na túto tému. Ale teraz e, by som na záver tejto našej časti dal slovo ešte pánovi Michaelovi Cajkonovi aby ešte sa vyjadril tejto otázke. Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda. Vypočul som si mnoho vecí, ktoré podľa mňa treba poriešiť. Myslím si, že to bola veľmi plodná uh, rozpráva. 5 či 6 aspektov treba vyjasniť. Poprvé, jeden z kolegov zo Spojeného kráľovstva hovoril o nezhode rozpor medzi vysokou e, nezamestnanosťou a potrebou zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Vy hovoríte, e, že najprv musíme riešiť pracovné miesta, ako to možno zlúčiť. Najprv je tu na to technická odpoveď. Urobili sme určité odhady, a v súčasnej e, situácii pri terajších mierach zamestnanosti a pri predpovediach vývoja demografického okolo 2025 tento rozpor by mal zmiznúť. Naprieč Európou tá, tá, táto nezamestnanosť by mala zmiznúť. E, zmizn- nie úplne, ale tak aspoň celostne. kríza možno o 5-6 rokov toto odročí, ale je tu demografické riešenie dlhodobo. Dlho, druhá vec však je tá, že e, ten rozpor teda mladých nezamestnaných tu máme na jednej strane a ja, možno vy mi to lepšie zodpoviete. Otázka zne, či sú vôbec všetci títo mladí zamestnateľní alebo sú tu deficity v ich vzdelaní, profesijnom vzdelávaní, deficity v ich okolí, ktoré im vlastne bráni vstúpiť na pracovný trh a či nepotrebujeme investície. Už v skorom štádiu, v skorom veku spoločnosti, ktorá zdá sa na čoraz väčšie problémy vychovávať svoje deti rozpočtové škrty, ktoré tu počas rokov vidíme aj v rámci úsporných opatrení. Tie pravdepodobne e, zasahujú nás v nesprávnom mieste, práve napríklad vzdelávacie systémy našich krajinách. A vidíme aj negatívne dopady, že skutočná zamestnaniteľnosť mladých sa vlastne znižuje. To sú teda dve z tých možných odpovedí. A potom tu počujem ešte ďalší bod, ktorý vlastne argumentuje, že si už nemôžeme dlhšie dovoliť sociálne štáty. Kto to však tvrdí? Prečo? Distribúcia samotná o sebe neobmedzuje e, rast, nemusí klesnúť do, do, e, dopyt len preto, že sa distribuje príjem. To je mýtus. Keď sa pozriete naprieč e, európskymi ekonomikami, sú tu veľké e, rozdiely v prerozdeľovaní. Tieto veľké rozdiely nie nevyhnutne odzrkadľujú ekonomický výkon. Ak vy tvrdíte, alebo niekto argumentuje, že si nemôžeme dovoliť sociálne štáty, tak to znamená, že momentál, pri momentálnych systémoch príspevkov eh, a, a daní si to nemôžeme dovoliť. Ale kto tvrdí, že dnešné daňové systémy sú navždy také? Nebudú sú výsledkom dohody medzi generáciami. Toľko to e, zdaňovania chceme, taká je dohoda. Prečo je to e, o toľko percent nižšie v Spojenom kráľovstve než Švedsku a Nemecku? Naopak, e, naopak presne, prečo je to naopak, je to spoločenská dohoda, že chceme veci iné. Ak tvrdíte, že si my nemôžeme dovoliť sociálny štát, tak to je len vec politickej vôle. Politi- nedistribuovať viac než na terajšej úrovni. Ale nič netvrdí, že si to nemôžeme dovoliť per se. A teraz si tu ešte aj ďalší bod. Posolstvo je to, že sú tu oblasti, kde eh, zdaňovanie musí zvyššie alebo musí sa zmeniť. A môže, môže sa tak diať. Všetko, čo tvrdí, že to nie je možné, no už tak to závisí e, na štruktúre dání a stimulov. Ale tvrdiť, že to nejde, že si to nemôžeme dovoliť, to je mýtus. Neopodstatnený, ekonomicky nepodoprený mýtus. Zjavný limit je tých 100%, ale sú tu krajiny v Európe, ktoré si môžu dovoliť oveľa väčšiu mieru prerozdeľovania otázka, či sú tu národné politiky versus európske riešenia. Spoločný trh tovarov a služieb a voľný pohyb ľudí. Či tam to má byť zachované. Neviem, ako by sa toto dalo robiť neeurópsky a nenárodne. Je tu regulačný rámec, ktorý nemožno kontrolovať národnými opatreniami. Jednoducho nie je možné regulovať alebo prerozdeľovať populácie, kde sú potrebné bez európskeho, určitej formy európskej regulácie. Niečo sa tu prehliada. Sú tu oblasti v Európe, príklady Brandenburska a Berlína. Niektoré sú prázdne, niektoré sú preplnené. Ale ak chcete, aby sa populácia hýbala, presúvala z preplnených do prázdnych miest, na to treba vytvoriť infraštruktúry a teda investície. Ak chcete, aby sa presúvali a nechcete, aby tie oblasti e, zostali s neudržateľnou demografiou, tak finančné toky treba obrátiť. Ak ľudia plynú z A do B, peniaze musia smerovať od A do B. Nedajú sa ľudia oddeliť. Nemôžno zanechávať tých starších, takže musia tu byť finančné rám e, toky. Iné e, riešenie nevidím. modely, ktoré sme robili, pokiaľ ide o jediný verziu, že migrácia má byť jediným riešením, my sme sa pozerali na to, že ak by sme zvýšili, ak by sme sa pozreli na, len na EU 15 a každý rok, každých 5 rokov, by sme dávali toľko imigrácie, aby sme demografiu udržali rovnako, tak populácia v Európe by explodovala, pretože, ak som už bol povedal, pristahovalci pris, prispôsobia svoje reprodukčné správanie zvyšku spoločnosti, takže budete musieť doplňať čoraz viac ľudí a bude tu európska spoločnosť za 3 10 ročia 750 tisíc ľudí, je to je možno neudržateľné. Takže emigrácia samotná nie je e, riešením, treba kombinovať vyššie miery zamestnanosti, vyššiu migráciu, treba nájsť riešenie, kde deti budú vstupovať skôr na trh práce, čo sa ľahko asi nedosiahne. My si stále myslíme, že nie je to ani pesimistické, že ak sa nám podarí udržať stabilnú mieru rastu v Európe, aj keď skromnú, musí dôjsť k, e, k do, dotiahnutiu sa jednotlivých regiónov na vyspelejšie a tolerovateľný vývoj naprieč Európou, pretože tak, ako je to teraz, tak sa vytvárajú len stimuly imigrovať a presúvať celé priemysly, aspoň dočasne ak sa pozriete na oblasti, kde priemysel v 90. rokoch sa presunul, tak teraz sa presúva o 20 rokov na, do iných častí Euró- e, Európy, pretože je tu naozaj konkurencieschopnosť. A tieto problémy niekde treba začať riešiť. Kľúčom k všetkému riešeniu týchto problémov, to je snáď posledný bod, sú verejné investície nedokážem byť presvedčený tým, že možno nájsť riešenie na, na demografické riešenia o 20-30 rokov zo súkromných rúk. To musí byť štátne riešenie. Treba rie- investovať do vzdelania, celoživotného vzdelania. Nie, nie je to slobodné rozhodnutie. Ak niekoho po 40 rokoch kariéry na 4 roky e, preškolujete, to je obrovský nárast pracovných nákladov verejných investícií. To však neplynie z trhu, prichádza to od štátu. To znamená, musíme dnes platiť dane, dnes platiť, aby sme vyriešili problém o, 40, o 20 či 30 rokov. Treba investovať do ľudí, ktorí majú dnes 5 rokov alebo sú ešte menší. Kým nerozvinú svoj potenciál, bude trvať 20 rokov. Takže do určitej miery táto preventívna investícia musí byť politicky akceptovateľná. A to je obrovská výzva. Pretože nie všetci ľudia to budú vnímať ako veľkú výzvu. To, čo robíme tými, e, bez, tými opatreniami úspornými, je kontraproduktívne. Okresáva to investície na zlých miestach. Práve vo vzdelávaní, kde by sme mali napríklad investovať dlhodobo. Toľko z mojej strany. Ďakujeme pánu Cichanovi za jeho reakcie a za to, že pohovoril o tých témach, ktoré e, zazneli e, v rozprave. Je tu ešte jedna prihláška z e, pléna Estónska zastupkyňa. Potom poprosím o sumár pána Červinského. Nech sa páči. Ja, vabandust. Äh, tere ka minu poolt kõigile. Tegelikult ei... Dobré popoludne želám. Je dosť ťažké povedať niečo po predchádzajúcich rečníkoch. Rada by som však e, zdôraznila niekoľko vecí. Pochádzam z pohraničnej oblasti Európskej únie. Hovoríme u nás, že sa nedá vyhovieť všetkým. Ale akýkoľvek chudobní sú ľudia, akékoľvek problémy majú, a to vidíme aj dnes, napríklad britskí zastupcovia povedali, že nemajú problém s pôrodnosťou a plodnosťou, pretože Poliaci sa im postarali o vysokú pôrodnosť. My však máme ten istý problém ako Maďari. Mnohí naši mladí sa presťahovali do starších európskych krajín a tie krajiny sú radi, že majú našich mladých, ale my nie sme radi. Druhý problém je ten, že keď hovoríme o tom, že emigranti pracujú na trhu práce, tam môže byť drobný rozdiel vo vnímaní a ďalšia vec, o ktorej chceme hovoriť, je vek odchodu do dôchodku. Podobne ako to odznelo z maďarskej strany, Stredná dĺžka života je v Estonsku a Maďarsku nižšia, než je tomu v Nemecku alebo v Británii a takisto máme aj celkovo horšie zdravie. Je jasné, že napríklad 55-ročný tesár v Estonsku už nemôže pracovať, pretože je jednoducho opotrebovaný a chorý. A v Európe treba sa pozrieť na veci v takomto rámci a vziať do úvahy rozličné podmienky, rozličné špecifické veci. Nedá sa všetko nastrčiť na jedno kopito a povedať, eh, že na národnej úrovni sa to bude takto riešiť a hotovo. Ja dúfam, že európske krajiny vyriešia tieto problémy vo vedne, ale zatiaľ sa mi zdá, že Mnohé krajiny len sledujú svoje vlastné záujmy. Ja by som sa pokúsila byť konštruktívna. Niekto už hovoril o tzv. E, striebrovlasých ekonomikách. Ja by som veľmi rada si vypočula od e, mojich kolegov dobre príklady toho, ako sa e, starší ľudia zaradili na trh práce. My sme o tom celé hodiny rozprávali v Estonskom parlamente a dospeli sme k takému záveru, ktorý, ktorá, ktorý nebol najpriaznivejší, pretože staroba sa nedá vyliečiť, nedá sa jej nejako pomôcť a v podstate v realite existuje iba niekoľko sektorov, kde môžu pracovať aj starší ľudia. Vzdelanie v Estonsku je na celkom vysokej úrovni a tí, čo majú vysoké vzdelanie, hovoria dvoma, troma cudzími jazykmi, tí môžu pracovať až do 90 Ale ak nemá niekto takúto vzdelávaciu výhodu a jazykovú výhodu, tak sa nedá zamestnať nikde. Takže čakám na tie dobré príklady od ostatných. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám. Teraz by som rád poďakoval všetkým poslancom národných parlamentov a poslancom Európskeho parlamentu za to, že sa zapojili do rozpravy. A náš spravodajca teraz odprezentuje záverečné poznámky. Nech sa páči, pán Červinský, máte slovo. Bardzo dziękuję. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci kolegovia, dámy a páni. Poprosili ma, aby som zosumarizoval našu rozpravu, aby som odprezentoval e, tento sumár vo forme záverečnej správy. Takže tiež na mňa zapôsobilo to, čo odznelo na začiatku a rád by som bola, aby sme vedeli odpovedať na otázky, ktoré na začiatku odzneli. Prvá otázka znie. Skutočne niektoré problémy nás ohrozujú, keď nebudeme konať? Všetci, ktorí sa vyjadrili v dnešnej rozprave, zdôraznili, že niektoré problémy naozaj existujú, navrhli ste aj riešenia. Našli sme teda jednu odpoveď. Musíme konať okamžite, musíme konať hneď, pretože je tu ohrozenie krízou, je tu hrozba z toho, že sa táto kríza ešte prehlbí. Druhá otázka znie, kto by mal konať. A veľmi rád som si od vás vypočul tu dnes, pretože mm, doteraz som také niečo nezažil, že by sa ľudia jednoducho neobviňovali a neprehadzovali si vinu z jedného na druhého. Tu to bolo výborné, pretože tu odznelo, že na národnej úrovni treba konať a takisto koordinovanie aj na európskej úrovni. Ak by sme prijali takýto záver, potom som presvedčený o tom, že sme naozaj urobili veľký krok vpred, čo sa týka riešení. Odzneli tu aj návrhy na riešenia, ktoré ste už prijali v jednotlivých európskych krajinách, napríklad pre nezamestnaných, ktorí momentálne nepracujú na trhu práce. A ja by som rád rozdelil to, čo tu odznilo do kategórií. Jedna z rieš- jedno z riešení podľa mňa je rozvinúť hospodárstvo. Je to hospodársky rozvoj. Treba vytvoriť nové pracovné miesta a hospodársky rozvoj potom bude viesť k zníženiu počtu nezamestnaných. Hospodársky rozvoj povzbudí mladých ľudí, aby sa zapojili do práce na e, trhu práce čím skôr. Nebudem hovoriť o všetkých konkrétnych podmienkách hospodárskeho rozvoja, spomeniem len jednu. Hospodársky rozvoj je možný len vtedy, keď sú financie štátov stabilné. A toto je hlavná úloha pre všetky štáty Európskej únie vytvoriť náležité podmienky na takýto rozvoj. Ďalej, hlavná úloha Európskeho parlamentu je tiež prispieť k takémuto hospodárskému stabilnému finančnému vývoju. Ďalšie dôležité otázky, ktoré tu odzneli, sa týkajú rozličných podmienok vo Švedsku. Ako sme si vypočuli, v Británii je situácia odlišná a situácia je naozaj úplne odlišná v Estonsku. To sme počuli v poslednom príspevku z pléna. Vezmime teda do úvahy aj špecifické okolnosti, v ktorých sa nachádzame a pamätajme, že máme pred sebou dlhodobý cieľ a to navodiť stabilitu na trhoch a zabezpečiť budúcnosť mladým generáciám. Ak budeme pamätať na tento cieľ, tak potom lokálne politiky treba skoordinovať i na európskej úrovni. A posledná vec. Spomenulo sa to v rozprave. Možno e, sa to prehliadlo alebo podcenilo odborníkmi, hospodármi, ekonómami, ľuďmi, ktorí sa vedecky venujú týmto veciam, ale chcem hovoriť o sociálnej komunikácii, o šírení informácií spoločnosti. Táto interná európska komunikácia by mala upriamovať pozornosť ľudí na možné nebezpečenstva, ale zároveň by mala zahrnúť aj externé prvky. Zjednotená Európa a ľudia, ktorí žijú v zjednotenej Európe, by mali veriť, že dosiahnu cieľ, ktorý bol vytýčený, ktorý chcú dosiahnuť. Pamätajme, na to, že bez toho, že sa spoločnosť bude navzájom informovať, že budeme komunikovať, že každý občan bude informovaný o tom, o čo ide, bez toho toto nepôjde. Bez toho bude veľmi ťažké dosiahnuť naše ciele. Ďakujem vám za pozornosť. Ja chciałbym podziękować panu posłowi Andrzejowi Czerwińskiemu, posłowi sprawozdawcy. Chciałbym również podziękować. Ważny pán Czerwiński, vy ste spravodajcom chcem poďakovať vám i všetkým účastníkom rozpravy. A prichádzame k záveru prvého panelu. Dokonca sme ani neprekročili časový limit, lehotu. A prechádzame k ďalšiemu panelu. Pani Danuta Hübner bude moderovať tento panel. Je to poslankyňa Európskeho parlamentu a bude tu i pán Kožesky, ktorý je pod predsedom výboru pre európske záležitosti v poľskom parlamente.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 Zapraszam panią poseł. A takisto s nami zostane aj pán Galaževský, už sedí za predsedníckým stolom. A prosím aj pani Krel, aby nám uviedla túto rozpravu v niekoľkých minútach. Vielen Dank, Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Je pre mňa naozaj novinkou, že som tu za predsedníckým stolom. Väčšinou v parlamente hovorím len zo, svojej, zo svojho kresla, ale dnešná zmena ma teší a dúfam, že preklad bude fungovať tak ako vždy. Môj kolega Fan Nistoroj a ja, obaja sme spravodajcami pre všeobecné nariadenie. Viete, že Začiatkom oktobra komisia celý legislatívny balíček predložila pre budúcu koheznú politiku. Odtedy intenzívne pracujeme e, na tomto balíčku, vytvorili sme si harmonogram, o ktorom si myslíme, že do konca roku 2012 budeme mať odhlasované pozície a budeme mať spoločný legislatívny balíček pre budúcu koheznú politiku. Závisí to však od e, strednodobého e, finančného plánovania, ktoré by malo byť e, zakončené, pretože bez finančných prostriedkov nemožno prijímať zákony. Ale dúfam, že sa všetci budeme dobre snažiť a Rada ministrov na tom bude mať záujem čo najskôr začať s prípravami. Tu chcem najprv povedať, že nás veľmi teší, že komisia predložila takýto návrh. Návrh jasne ukazuje, kde sa nachádzajú výzvy v rokoch po roku 2014 v oblasti kohézie. Čo e, my vnímame veľmi pozitívne je to, že mnohé návrhy Európskeho parlamentu e, z tzv. Piperovej správy, ktoré prijal, že sa tieto dostali aj do legislatívneho balíčka a preto je veľmi dobré, že môžeme konštatovať, že komisia návrh prevzala a že všetky regióny v tejto Európskej únie môžu participovať na budúcej politike kohézie. Viete, že sú tu veľmi rozmanité pozície a myslím si, že je to dôležitý signál práve e, pre občanov, že všetci môžu participovať na, všet, na tejto solidárnej politike. Veľká ďalšia chvála patrí komisii za návrh, že vo všeobecnom nariadení poprvýkrát budú všetky fondy spoločne, nie len kohezný fond, regionálny fond a sociálny fond, ale aj polnohospodársky a rybolovný fond. To bolo na jednej strane možné preto, eh, lebo sme prišli s jednodušeným postupom pre všetky a na druhej strane dúfam, že to bude znamenať zlepšenú koordináciu medzi jednotlivými fondami, ktoré potom budú viesť k efektívnemu využitiu prostriedkov. Nová kohezná politika pri všetkých výzvach e, pre samotnú koheziu, aj pokiaľ ide o posilnenie teritoriálnej spolupráce, teritoriálnej kohézie, cezhraničnej spolupráce, ale aj e, najdôležitejší nástroje Európskej únie na dosahovanie cieľov EÚ 2020, stratégia, ktorá sa jasne odzrkadluje v predloženom e, návrhu komisie. My sme e, osobitne pohovorili o určitých bodoch verím, že aj dnes e, e, prídu na pretras, že musíme naozaj diskutovať o presnej e, forme, kde treba pritlačiť, kde treba ubrať, čo chceme urobiť inak. Poviem, o ktoré body ide, pretože si myslím, že diskusii následne budú dôležité. Myslím si, že je dôležité, aby sme našli rovnováhu medzi na jednej strane orientácii na ciele 2020 a na druhej strane pri, vyhovieť záujmom regiónov, aby v regiónoch bolo e, možné flexibilne prijímať priority podľa toho, čo práve naozaj skutočné regióny potrebujú. Myslím si, že partnerské zmluvy, ktoré tu má komisia ako návrh, že tu máme v rukách dobrý nástroj, ktorý chceme aj tvárniť aby sme tu mohli rokovať s komisiou o možnostiach, čo sa dá robiť v tom či onom regióne. Veď predsa konštatujeme, že komisia berie ako bázu zase, zase len HDP, pokiaľ ide o potenciál podpory pre regióny. Opätovne máme tu dve oblasti na podporu, tie menej alebo málo rozvinuté regióny, to je starý bývalý cieľ 1 pod 75 HDP a stavý cieľ dvojka, to sú tie e, e, rozvinutejšie regióny nad 75 Komisia podala teraz návrh, parlament ho aj väčšinovo podporuje, menovite takú medzikategóriu na základe ťažkej hospodárskej situácie v mnohých regiónoch Európskej únie to považujeme za zmysluplnú medzikategóriu, menovite regióny, ktoré sa nachádzajú medzi 75% a 90% priemera EÚ, priemeru EÚ, osobitne e, zohľadniť e, vratku hospodárskú situáciu týchto regiónov, napríklad regióny, ktoré e, sa nemôžu porovnávať predsa s regiónmi so 180%. Keď flexibilitu a tieto zmluvy dokážeme dopracovať, tak to bude dobrá, dobrý predpoklad pre budúcu prácu s heznou politikou. Jedna z tém, ktorá v Európskom parlamente je veľmi dôležitá, pretože poslanci vo všetkých regiónov doma sa stiažujú na prekážky, pri veľa byrokracie, tak to je zjednodušenie, zjednodušenie postupov, čas navrhla komisia, ale my momentálne sme e, pripravení preverovať, či ide naozaj o zjednodušenia, alebo či to bude predsa len ťažšie. Budeme sa musieť rozprávať o otázke kondicionality a ako to zorganizujeme, či to naozaj podporíme. Tu sa treba ešte poradiť a možno aj vy dodáte názory a postoje k tomuto. Aj v parlamente sa budeme baviť o posilnenej mestskej dimenzii, ktorá, je, ktorá určite nezabúda na vidiecké oblasti. A myslím si tiež, že pokiaľ ide o mesta, kde takmer 80 e, býva e, európskych obyvateľov v mestských oblastiach, že tu kohezná politika by mala ešte silnejšie plynúť do trvalého rozvoja a občania e, tu môžu za, e, žiadať o podporu. Viete, že návrh komisie sa spája samozrejme aj s rozpočtovým návrhom podľa návrhu komisie 376 e, miliard e, vrátane tzv. E, Connecting Europe Facility. Tu sa musíme s radou postarať o to, aby peniaze boli k dispozícii. Ako by mala vyzerať do detajlov táto facility, aj tu dnešný, dnešný deň môže priniesť prínos. Ďakujem. E, ďakujem. Pani Krell. Ďakujem pekne, pani Krell. Teraz prejdeme k, k diskusii. tí, ktorí si, si sa ujmú slova, všetci tí, ktorí ste dostali hlas, ste dostali taký formulár, ktorý mu bol poslaný všetkým delegáciám. A keď dostaneme formuláre, tak pripraví sekretariat potom zoznam rečníkov a poradie rečníkov potom bude následovné dvaja z Národného parlamentu, jeden z, e, dv, potom jeden z Európskeho a, a tak ďalej. Takže každý má 3 minúty a budeme mať aj hodiny. A predseda potom rozhodne, že či bude uplatňovať tzv. postup modrej karty. Takže Prihláste sa do zoznamu rečníkov, ešte stále je v dispozícii určitý priestor. Otváram diskusiu. Prvý rečník je pán Vitauta z Kurpovesa z Litovského parlamentu. Nech sa páči. Ačiū labai, gerbiamas maršalka. Ďakujem pekne, pán maršalek, kolegovia. Politika súdržnosti je jednou z najdôležitejších európskych politík, ktorá prispieva aj e, rastu ekonomiky, prináša pridanú hodnotu, sociálnu súdržnosť, teritoriálnu súdržnosť a takisto e, regionálny rozvoj. V európskom rozpočte je e, hra, politika súdržnosti veľmi dôležitú úlohu v rámci implementácie stratégie 2020. Preto je veľmi dôležité, aby táto politika zostala naďalej silná a efektívna. Keď chceme dosiahnuť tento cieľ, tak nesmieme zabúdať na to, že hlavný cieľ tak, eh, politiky súdržnosti je potierať rozdiely medzi regiónmi, rozdiely vo vývoji. A priority by mali ísť vždy do tých najmenej rozvinutých regiónov v Únii. A čo sa týka návrhov komisie, tak ehm, chceli by sme, ehm, trápi nás teda táto, ten strop 2,5 e, HDP, pretože tým by sa znižil z 85 na 68 financovanie a z tohto dôvodu tie najmenej rozvinuté regióny budú mať veľké ťažkosti dosiahnuť e, alebo dohnať tie najviac rozvinuté regióny zmeny v limitoch pre podporu e, vlastne najviac e, poškodia tým regiónom, ktorých HDP je najnižšie alebo najviac utrpelo počas krízy. A to je jednoznačné pomaľovanie procesu dobiehania a ešte vytváranie väčších rozdielov medzi regiónmi. My môžeme tiež podporiť eh, myšlienku vytvorenia akejsi výkonnostnej rezervy, pretože to mm, vlastne bude využívanie prostriedkov na úkor cieľov, ktoré chceme dosiahnuť, čiže to povedie k určitým menej ambiciozným spôsobom splňania, splnenia cieľov stratégie 2020. Tiež by sme chceli diskutovať o minimálnych eh, hodnotách alebo úrovniach, eh, ktoré by mali byť zavedené a taktiež k minimálnemu podielu rozpočtu, ktorý by mal byť eh, udelený alebo ktorý by mal ísť na kohezný fond alebo sociálny fond. Takisto sa obávame, že 10 miliard z, fondu, z kohezného fondu má byť prevedených na fond e, pre európske siete. Zatiaľ nám nie je celkom jasné, že prečo došlo k týmto transferom a aké projekty to má pokryť. Napokon by som chcela spomenúť niekoľko myšlienok, ktoré by sme chceli podporiť. Podporujeme myšlienku vytvorenia spoločného strategického rámca, ktoré by e, zahrňali všetkých 5 veľkých európskych fondov, tak aby medzi nimi vzniklo prepojenie medzi jednotlivými zdrojmi financovania. Podporujeme takisto aj zavedenie novej podmienky ex ante pre štrukturálne fondy, ktorá bude priamo napojená na implementovanie fondu súdružnosti, teda kohezného fondu. Tiež by som chcel povedať, že máme určité obavy v tom zmysle, že navrhované dokumenty nie z, z, sa nestarajú o to, aby nejakým spôsobom minimalizovali administratívnu záťaž pre členské štáty, pretože tie administratívne postupy by mali byť zjednodušené. A ešte by som chcel vyjadriť svoj, na, svoju nádej, že tieto návrhy, ktoré som tu uvedol, budú aj vypočuté. Predseda, ďakujem pekne za tento zaujímavý príspevok. Teraz by som dal slovo pánovi Žakovi Le Ne za francúzského zhromaždenia. Monsieur le Président, euh, mes chers collègues, dans le cadre du présent panel. Pán predseda, dámy a páni, v rámci tohto panelu, ktorý sa týka sociálnej kohezie a regiónu. Chcel by som sa sústrediť na niekoľko slov, ktoré trápia Francúzov. A som si istý, že vlastne určite niečo podobné zažívate vo vašich krajinách a to sú nerovnosti v jednotlivých regiónoch hľadiska prístupu k zdravotným službám, napríklad vo Francúzsku, kde sa zvyšuje e, e, vek populácie. Zvyšuje sa takisto aj tlak na zdravotnícke služby. služby, respektíve z z štatistický úrad uvádza, že sa dopyt po zdravotníckých službách zvýši o 10 v najbližšom období. Um, a požiadavky budú veľmi vysoké a od roku 2011 sa nezmenia počty študentov medicíny. Takže toto ľudí trápi, akým spôsobom vlastne sa to má vyriešiť v rámci jednotlivých regiónov, um, pretože v rámci regiónov sú jasné geografické a demografické nerovnosti a potom dojde k takému vývoju, že niektoré regióny budú zdravotníckými púšťami Takže ide o to, aby sa zabezpečila rovnaká miera starostlivosti pre občanov všade v krajine. Ehm, už sú tu rôzne aj finančné stimuly, aby pracovali študenti v rôznych prioritných oblastiach nejakým spôsobom do, pritiahnuť aj študentov alebo čerstvých absolventov do vidieckých oblastí, alebo aby sa aj, aby sa tam pritiahli aj iní e, pracujúci z iných ťažkých sektorov. Napriek tomu je otázka alebo z, e, počet lekárov na vidieku je naďalej veľkým problémom. Čiže musíme robiť všetko preto, aby sme to nejako vyvážili a to by sa dalo prostredníctvom týchto, to, tohto, tejto politiky súdržnosti. Predseda, ďakujem pekne váš príspevok. Teraz by som dal slovo pánovi Lambertovi van Mistelrojovi ehm, z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ehm, tu som, máme na vás. Vidíte ma, pán predseda. Už len spoločne s mojou kolegyňou pani Krell sme zaznamenali najdôležitejšie momenty z diskusie doteraz, pretože aby sme napísali správu, potrebujeme práve od vás input. Um, Chcel by som povedať niekoľko vecí. Keď hovoríme o sociálnej kohezii, stále musíme vidieť, aká je pozícia sociálneho fondu. Tá nebola oslabená pretože som tu počul, že sociálne aspekty sú aspektami, e, ktoré spadajú pod e, zodpovednosť členských štátov, ale Európska komisia, keď sa napríklad pozriete na viac rozvinuté regióny, e, je to 50 ktoré sú je určených na sociálny fond. A keď sa pozriete na to, aké má možnosti, tak to veľmi súvisí s tým, o čom ste hovorili. E, je určený na služby, na posilnenie služie pracovného trhu, aby ľudia čas, boli dlhšie v práci alebo v pracovnom pomere. Takže tieto, je treba vidieť, že tento aspekt sociálny nie je nejakým spôsobom zriedený. A aj keď sme v situácii spolufinancovania. Potom ďalšia vec je, na ktorú sme sa my pozreli ako europarlamentári, je keď sme tu hovorili o jednotlivom rámci a jednotlivej legislatíve a strategickom rámci, ktorý tu existuje pre implementáciu. A my sme povedali, že musíme to všetko brať spolu že by to nemal byť delegované akty pre Európsku komisiu, pretože to môže byť neskoro, keď hovoríte o funkcionalite, o transparentnosti, tak tam možno, že bude prebiehať ešte veľká diskusia, pretože to všetko nejde v jednej línii a parlament pre, tlačil túto myšlienku, aby sa to dalo spolu s, v rámci spolurozhodovania dosiahnuť s radou. A teraz máme akýsi dosť silný pocit, že komisia už vzala tento postup za svoj. Takže to je veľmi dôležité. Potom otázka partnerstva, teda dohoda alebo zmluva o partnerstve. To je úžasná vec, že na úrovni členského štátu môžete riešiť veci takým namieru spôsobom. Keď vezmete napríklad zdravotnícke služby alebo zdravotníctvo ako také, ale my musíme ísť eh, po princípoch našej, pri, pri tvorbe našej regionálnej politiky vlastne od spodu nahora. keď pripravujeme niečo od roku 2013, tak musíme to robiť spolu s členskými štátmi aj s decentralizovanou úrovňou a pripraviť také návrhy, ktoré vlastne budú splňať naše ciele v rámci stratégie 2020 a takisto kohezné ciele. Takže to eh, by nemalo byť eh, tak, že tu hrá hlavnú úlohu len ten či jeden štát a že tu bude vlastne kontrakt medzi štátom, pretože pravda aj štáty majú problémy finančné, tak ako aj Európska komisia. Takže my eh, sme zaujali také stanovisko, dúfam, že získame aj vašu podporu, že musíme veľmi dobre sa pripraviť v najbližších rokoch na túto novú metódu ktorá však nepovedie k renacionalizácii. Potom ďalšia vec e, je alokovanie prostriedkov a tie percentá. To neznamená, že máme veľmi rigidný a prísny systém a že tu neexistuje žiadna flexibilita. To znamená, že z hľadiska programovania a operačných programov musíme mať možnosť e, týchto namirúšiť tých riešení, ktoré e, vlastne budú jadrom diskusia nie nejaké percentá, ktoré budú ako si predpísané. Takže veľmi sa teším, že ste tu prišli a že máme túto diskusiu a keď tam, kde sa to bude dať, tam budeme sa snažiť upraviť tento návrh komisie, ale v zásade základ je akceptovateľný. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pani Lukaševice, Lukaševicovej z Litvo, Lotišského parlamentu. Dobre, popoludne. pán predseda. bol to jedný, od svojho vzniku bol tento fond, alebo kohezný fond vznikol a bol, preto, aby, aby reagoval na potreby Európskej únie. A teraz je však um, pod veľkým záťažou a stratégia 2020 upriam, alebo uvalila veľmi ambiciozne ciele na koheznú politiku, a, ale tá bude vyžadovať dosť vysokú mieru investícií. Na rozpočtové návrhy musia byť napojené na stratégiu 2020 a diskusia, ktorá tu dnes prebieha, sa viacej týka otázok sociálnej sútržnosti. A keď analizujeme jednotlivé regióny v posledných rokoch a skúmame, dívame sa na vzdelávanie, e, musíme zdôrazniť, aký je dôležitý ľudský kapitál pri rozvoji regiónov, ale je treba rozinvestovať predovšetkým do menej rozvinutých regiónov. Taktiež je treba uznať, že od roku 2005 do dnes v Lotyšsku a v našich regiónoch sme mali cieľenú politiku, ktorá nám umožnila dosiahnuť dynamický rást a sme sa posunuli smerom v konvergencii. A taktiež e, sa nám zvýšilo aj HDP, aj zvýšila sa nám produktivita investície do ľudského kapitálu. Všetko toto šlo až e, šlo smerom hore, kým nezačala sa táto kríza. Rast u nás bol oveľa vyšší než v ostatných e, európskych e, krajinách až do momentu, kým začala kríza. Tak teraz sa pozrime na to, aké sú konsekvencie pre tvorbu politik týchto otázkach. Príspevky do eh, kohezných fondov a ten, teda ten cieľ 50 percentného eh, spolufinancovania to je nerealistické, pretože tu hovoríme o prípade Lotyšska o znížení o viac ako 25 a keď chceme zabezpečiť trvazateľný vývoj, tak um, myslím si, že um, musíme poukázať aj na tú solidaritu, ktorá tiež vyžaduje sociálnu a, a koheziu. A keď chceme mať Európu trvazateľnú, nemôžeme umožniť takú situáciu, kde keď sa budeme dívať do budúcnosti Európy a na viacročný finančný rámec, tak tí, ktorí najviac trpia krízou, a ktorí najviac trpia drastickými opatreniami v rámci šetrenia, tak tí, tí budú aj vlastne opäť e, utopia tým, že najmenej dostanú z týchto kohezných fondov. Čiže nie je možné diskriminovať nikoho na báze alokovania e, jednotlivých prostriedkov. Nie je možné nikoho diskriminovať, keď chcete zabezpečiť e, trvalý rozvoj. Takže ja by som chcela vyjadriť nádej, že počas našich ďalších diskusí, ktoré budeme mať o kohetnej politike v ďalšom období, budeme sa môcť vrátiť k jej základným hodnotám. A to, to znamená, že budeme potrebať väčšiu kohéziu Takže ďakujem pekne, za, ste čo nám umožnili túto možnosť vyjadriť naše stanoviskom a teším sa na budúce konštruktívne diskusie. Ďakujem bardzo. Ďakujem, pani bardzo. Ďakujeme vám. Edmunda Wibrota z Polského Senátu. Dziękuję bardzo, panie. A teraz z Polskiego Senátu pán Edmund Whitbrot. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, aby som sa rád vrátil k tomu, čo povedala na začiatku pani spravodajkyňa Krell. Ona spomenula dva prvky stratégie do roku 2020 a spomenula aj politiku súdržnosti. Sú to kľúčové nástroje, ktoré sa môžu uplatniť na tento účel. Myslím si, že na úrovni únie Toto inštrumentárium zvyšuje sociálnu kohéziu viac menej rovnako vo všetkých členských štátoch EÚ. Potom tu máme úroveň členských štátov EÚ. O tom sme hovorili v prvom paneli, kde boli témy zdravotníctvo, starnutie, starostlivosť o ľudí na dôchodku. To sú veci, ktoré väčšinou sa riešia na úrovni členských štátov EÚ. Ale kľúčová úloha právnych, e, kľúčová úroveň priamých úprav e, sa zdá, že je na regiónoch. Na tejto úrovni regiónov by sa mali riešiť veci a uvádzať politiky do života, pretože len tam sa dá uvoľniť potenciál a kapacity. A predsa súdržnosť, kohézia závisí od špecifík každého regiónu, čiže ide o hospodárske podmienky, zemepisné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú v rôznych regiónoch rôzne. A čo sa týka nástrojov, ktoré podporujú politiky súdržnosti v regiónoch, tieto nástroje je možné využiť lepšie v regiónoch, pretože tam sú bližšie k ľuďom, ktorí vedia, ako ich používať. Preto veríme, že naše politiky, naša politika v Polsku je efektívna e, z teritoriálneho hľadiska a odlišuje jednotlivé územia, keď hovoríme o strategických cieľoch. Mali by sme tiež zvýšiť status politiky súdržnosti e, prierezovo po celej Európe kohezný fond by mal byť na súčasnej úrovni, alebo by sa finančné prostriedky vo fonde mali zvýšiť. Toľko sa hovorí v predloženom návrhu komisie a sme radi, že sa to tam takto hovorí. Obávame sa však nových opatrení, ktoré sú účelovo vyčlenené do kategórie prechodných tranzitívnych regiónov? Obávame sa toho, či by náhodou, či náhodou nepodkopávajú dosiahnutie ciele politiky súdržnosti. Mali by sme brať do úvahy všetky tieto faktory, keď hovoríme o týchto veciach. Ďakujeme, pán senátor, hovorí predsedajúci. Teraz by sme sa e, mohli zapojiť do všeobecnej diskusie. Poprosím každého, aby vyplnil prihlášku a doručil ju na predsednícky stôl, aby mohol som mu potom udeliť slovo. Teraz pán Nunes z portugalského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vítam vás v mene všetkých kolegov v Európskom parlamente. Trvalo udržateľný a vyvážený rozvoj v celej EÚ. To by mal byť cieľ. Ale v Portugalsku vidíme trend, že sa ľudia stiahujú z vnútrzemia na pobrežie. Jedným z dôvodov je, že tam hľadajú pracovné miesta vo veľkých mestách. Tento jav viedol k zintenzívnenej urbanizácii, kedy mesta sú preplnené a vidiek sa vyľudňuje. Sociálne negatívne dopady zahrňajú nezamestnanosť v mestách a na vidieku zostali žiť iba starší ľudia. Vidiek sa vyprázdnil. Takže toto sú tie nerovnováhy, pretože starí ľudia zostávajú e, na vidieku a mladí ľudia sa stiahujú do miest, lebo nemajú inak možnosť si založiť rodinu, takže mali by sme integrovať rozvojové politiky. Keď zúri kríza, keď sa ľudia pokúšajú konsolidovať svoje vlastné rozpočty, vždy je pokušenie zavádzať centralistickejšie politiky. V Portugalsku nemáme regionalizáciu a na nešťastie sa rozmáha myšlienka, že centralizácia a transfer finančných prostriedkov medzi regiónmi by mohli viesť k roztriešteniu zdrojov v čase, keď potrebujeme konsolidovať rozpočet. Tomuto riziku sa musíme vyhnúť. Je to závažné riziko, je to pasca, do ktorej nesmieme spadnúť. Regionálne politiky Európskej únie doteraz zaznamenávali veľké úspechy. Boli to síce výzvy, ale zhostili sme sa ich zo E, zásadnou vážnosťou a nastolili sme mier v Európskej únii. Vyvážený regionálny rozvoj zabezpečili hospodársky rast a vďaka tomu sa zvyšuje pôrodnosť a to má priaznivý dopad na celú populáciu. Ďakujeme vám, hovorí predsedajúci. Teraz e, slovo dostane pani Hübner z Európskeho parlamentu. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som využila túto príležitosť, že už nie je viac prihlásených rečníkov akým dostane priestor Konstanz Král, aby zareagovala, rada by som vás informovala ako predsedníčka výboru pre regionálny rozvoj o niektorých záležitostiach, ktoré sa budú týkať našej práce na budúcom e, právnom rámci právnych úprav. My v Európskom parlamente, ako vieme, teraz máme silnejšiu pozíciu pri spolurozhodovaní spolu s radou a môžeme tak spolu formovať regionálne politiky. Máme pocit, že teraz máme ale zároveň viac zodpovedností. To však znamená, že sme ostatné dva roky naozaj venovali prípravám na to, že sa teraz budeme rozhodovať o budúcich finančných vyhliadkách. Parlament sa už podielal na zásadných rozhodnutiach o budúcich finančných vyhliadkách, vydali sme uznesenie k tejto veci o budúcich politikách, mali sme niekoľko správ z vlastnej iniciatívy, kedy sa poslanci z výboru REGI napríklad rozhodli takúto správu zostaviť. Úzko spolupracujeme s Európskou komisiou a hovoríme o budúcich návrhoch. Zdieľame s radou a komisiou spoločné hodnoty a vytvárame skupiny na vysokej úrovni, aj task force skupiny, ktoré rozhodujú o budúcnosti a o súčasných výzvach o rámcových politikách. Naši spravodajcovia a náš výbor konkrétne sú naozaj pripravení napredovať čo najrýchlejšie s úmyslom, ktorý iste poznáte, aby trojka predsedníctiev, polské, dánske a cyperské predsedníctvo aby táto trojica dokázala završiť prácu, ktorá sa týka budúceho regulačného rámca právnych úprav v ich volebných obdobiach a veľmi jasne by som chcela povedať, že to závisí aj od toho, ako budú vyzerať rokovania o viacročnom finančnom rámci. Iste si viete predstaviť, že do istého bodu do istého časového bodu, keď sa rokuje o rámci prázdnych úprav, môžeme mať tabulky prázdne bez čísel, ale príde chvíľa, keď sa jednoducho bez čísel nedá napredovať, lebo mnohé riešenia v politikách týkajúcich sa budúcnosti závisia od toho, koľko finančných prostriedkov bude k dispozícii. Vašou úlohou doma je hovoriť s vašimi vládami tak, aby sa zabezpečilo, že paralelne postupujú práce na novom rámci právnych úprav a rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci o rozpočte. A keď rada povie, že sa to deje hladko v parlamente, ubezpečujem vás, že nespomalíme celý proces. A poprosím, nezabúdajte, že tu vy máte svoju úlohu, vaše stanoviska formálne formálne predložené, oficiálne predložené stanoviska k iniciatívam, ktoré prichádzajú z komisie a ďalej máte zodpovednosť politickú, pretože koalícia, opozícia by mala fungovať súčinnosti, aby ste ovplyvňovali stanoviska vašej vlády. V tomto vám veríme. Veríme, že vaša úloha by mala presahovať balíky opatrení na uťahovanie opaskov, ktoré sú cieľom dňa. Škrty v národných rozpočtoch sú na programe dňa, ale vy máte širšiu a dlhodobejšiu perspektívu. Vidíte slušnú Európu so slušným rozpočtom, ktorý nám umožní zainvestovať do všetkých tých dimenzií, ktoré súvisia s budúcim rastom hospodárskym aj sociálnym. A v tomto kontexte majú svoju úlohu regióny i mesta, pretože rast bude sa generovať na lokálnej úrovni. Ďalšiu informáciu, ktorú by som vám chcela odozdať, je, že sme tu mali za ostatné roky niekoľko vypočutí, kedy sme počúvali aktérov politík, aby sme lepšie rozumeli existujúcim výzvam v súčasnom systéme a budeme pokračovať v tejto praxi vypočutí i naďalej. Takže spravodajcovia tiež môžu vziať lepšie do úvahy to, čo sa deje v teréne, tam, kde sa implementujú tieto politiky, tam, kde sa uvádzajú do života. Veľmi stručne by som si dovolila vás e, informovať o tom, keďže ste tu, že sa teraz e, novelizuje všeobecná právna úprava kvôli kríze Teraz e, meníme iniciatívu komisie takým spôsobom, že tie krajiny, ktoré sú najviac postihnuté krízou, môžu lepšie využiť existujúce fondy, ktoré súvisia s koheznou politikou, s politikou súdržnosti. Jeden pozmenujúci návrh, ktorý prešiel minulý týždeň, sa týka zvýšenia spolufinancovania. Nazývame to top-up. A ďalšia vec sa týka nástrojov finančného inžinierstva. Aj komisia pripravila ďalší návrh, o ktorom budeme hovoriť v parlamente. Je to návrh, ktorý súvisí e, s, so systémom zdieľania rizika, kde sa vytvoria také podmienky, aby Európska investičná banka mohla viac pomáhať krajinám, ktoré sú v dramatických a ťažkých e, podmienkách so svojim štátnym dlhom. Ďakujem, pán predsedajúci, toľko z mojej strany chcem vám povedať, že sme odhodlaní a motivovaní, ale dúfajme, že o rok e, budeme aj môcť vyhlásiť, že sme úspešní. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám za e, tento dôležitý príspevok a teraz odovzdávam slovo pánovi Niečislavovi Augustinovi z Poľského senátu. Dnes sa zaoberáme regionálnou politikou Európskej únie a pozeráme na ňu zo, zo špecifického uhla pohľadu. Zaoberáme sa dôsledkami demografických zmien, ktoré teraz pozorujeme v Európe. Predchádzajúci panel už ukázal, že situácia v tejto oblasti je diverzifikovaná v mnohých štátoch Európskej únie a rovnako i v regiónoch. Snažíme sa dohnať hospodársky rozvoj u tých, ktorí sú v popredí hospodárskeho rozvoja, tých sa snažíme e, dosiahnuť, dobehnúť. Či to je efektívne, to závisí od toho, ako sa zlepší situácia starších ľudí v populácii. Sú však isté oblasti v regionálnej politike, v regionálnej rozvojovej politike, ktoré z demografického hľadiska by sa mali tým by sa mala venovať e, špecifická pozornosť, najmä tie regióny, ktoré najviac, e, u ktorých bol najviac zaznamenaný fenomén starnutia. Konkrétne mám na mysli investíciu do infraštruktúry zdravotníckých zariadení, a to konkrétne napríklad screening, depistáž, profilaxiu. Ak chceme, aby ľudia pracovali dlhšie, tak chceme, aby boli zdravší. Sú niektoré krajiny ako Estonsko a Maďarsko, to sa už spomenulo v predchádzajúcom paneli, e, kde sú závažné problémy, lebo tam ľudia žijú kratšie a nie je možné v to, za týchto podmienok predlžiť vek odchodu do dôchodku. Ďalšia vec sa týka fyzioterapie a rehabilitácie, ak niekto starší sa má vrátiť na trh práce, potom mu treba poskytnúť služby rehabilitácie a fyzioterapie, nie ho poslať e, domov na invalidný dôchodok, pretože tak by sa vytvárali bremena pre sociálny systém. Existujú obrovské rozdiely pri infraštruktúre dlhodobej starostlivosti o ľudí. Sú, je tu dvojrychlostná Európa aj v prípade starnutia tá Európa, ktorá ide pomalšie, má vyš, vyšší pomer ľudí, ktorí majú viac ako 80 rokov a sú títo, táto veková kategória jednoducho často postihnutá, handicapovaná ta, takým spôsobom, že rodina sa o nich už nedokáže postarať doma. V Európe by sme mali zaviesť inštitucionalizovanú starostlivosť, a zistiť, či je dostupná takáto starostlivosť, kde a zainvestovať do e, tohto rámca. To by bolo motivačným faktorom rozvoja. Mohlo by to vytvoriť nové trvalo udržateľné miesta v tých regiónoch, kde chýba takáto infraštruktúra. Ďalšia vec je vzdelávanie nielen zacielená ne na mladých ľudí, ale aj na star- vzdelávanie starších ľudí. Ak sú starší, ak by boli starší schopní držať krok s týmto vývojom na trhu práce musia dostávať odborné informácie, musia sa naučiť byť počítačovo gramotní, musia jednoducho investovať do celoživotného vzdelávania. A preto staroživotným, e, preto starým ľuďom treba dať druhú či tretiu šancu. V tomto hľadisku infraštruktúra, ktorú máme k dispozícii, je dosť odlišná v rozličných individuálnych členských štátoch i v regiónoch. Takže keď budeme vytyčovať ciele pre politiku regionálnej súdržnosti, mali by sme všetko toto vziať do úvahy, pretože sú tu odlišné vývojové šance rozličných regionov. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme vám, pán senátor. Dámy a páni, teraz by som rád odovzdal predsednícku stoličku pani Hibner. Ďakujem vám hovorí pani Hybner. Ďakujem. Moja úloha pozostáva len v tom, že dám slovo pani Konstance Krell na záverečné poznámky, ktoré budú po tejto rozprave, do ktorej sa zapojili kolegovia z národných parlamentov. Tá by som vás vyzvala, aby ste prišli, pani spravodajkyňa, za predsednícky stôl a udelujem vám slovo. Äh, ďakujem. Môžem konštatovať, že vo vašich parlamentoch diskutujete to isté, čo my tu v Európskom. Otázky sú všade tie isté. Aj tie smery, kam chceme ísť, čo chceme rozvinúť. Kým prejdem k jednotlivým bodom, snáď ešte všeobecná poznámka. Európsky parlament ako viete, má osobitný výbor, mal výbor pre vytvorenie názorov o finančných výhľadoch do roku 2000, od roku 2014. To bola tzv. správa Gariga, kde parlament hovoril, keď, že keď, ak sa nám z polovice podarí zmysluplne to, čo chceme e, urobiť, podporiť aj financiami, keď chceme výzvy e, splniť. Ak to chceme spojazniť, potrebujeme nárast 5 európskeho rozpočtu. Bola to ťažká diskusia, lebo táto diskusia sa prebiehala v rámci, kde sa nachádzame, nachádzali sme sa, aj sa nachádzame v kríze a návrh komisie o strednodobnom finančnom plánovaní nejde až tak ďaleko ako návrh parlamentu. Je naopak pod hranicou návrhov, ktoré sme predložili my. A ako som už bola povedala, spoločne s tým nástrojom na spájanie Európy tých je na úrovni tých 376 miliard eur. Je to veľká časť e, európskeho rozpočtu. Keď tento nástroj Connecting Europe dáme bokom, tak tak zostáva 336 miliárd na čistú koheznú politiku. To je menej, ako máme dnes. Musíme, myslím si, nájsť cestu. Aj toto má menej, čo navrhla komisia. Neprijala rada. Pôjde to smerom k ťažkým rokovaniam, aby sme dostali aspoň tú nižšiu sumu a svojich vlastných rozpočtových rokovaní, viete, že keď niekde uberiem, tak inde musím pridať. Keď hovoríme, že nechceme cupping, vieme viac infraštruktúry, viac zdravotníckej infraštruktúry, treba vždy dodať, kde to vezmeme. A to je teda moja prozba Povedzte svojim ministrom financí, že sa oplatí investovať do európskej kohonznej politiky, že sa to oplatí pre menej rozvinuté regióny, pre menej rozvinuté členské krajiny, rovnako ako pre lepšie rozvinuté. A prosím, podporte nás tým, že budete eh, toto finančné plánovanie viesť. Musíme nájsť rovnováhu medzi regiónmi, ktoré dostávajú prostriedky a, ktoré, a medzi členskými krajinami, ktoré to vlastne financujú. To sa nepodarilo ešte nastoliť a to nás ešte povedie do ťažkých rokovaní. Parlament celkom jasne a celkom angažovane chce podporovať túto koheznú politiku, ale sme len na začiatku rokovaní a diskusí. Pri našich diskusiách v malých a väčších skupinách sme čoraz častejšie konštatovali. Na poslednom pléne sme mali aj správu o demografických vývojových tendenciách EÚ a vplyv na koheznú politiku Prijali sme túto správu a neustále konštatujeme, že je to veľmi dôležitá téma. A keď sa pozriete na navrhnuté priority, ktoré má kohezná politika riešiť, tak zo všetkých týchto priority sa dajú e, rozvinúť možnosti, ktoré demografický e, vývoj príslušne príjmajú, reagujú keď poviem, že prístupnosť a využitie kvalitných komunikačných technológií zlepšiť, tak to samozrejme znamená, že je to poprvé vo všetkých regiónoch disponibilné a po druhé, že všetci ľudia musia byť v stave využiť tieto technológie a to ide aj smerom, že toto musí byť možné aj pre starších ľudí participovať v budúcnosti na informačnej spoločnosti. Alebo keď povieme, že chceme konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov podporiť, tak to neznamená, že vie, to budú podniky spracovávateľského priemyslu, môže to byť aj zdravotníctvo, ktoré môže profitovať. A keď povieme, že chceme efektívne využitie zdrojov a ochranu životného prostredia. Je to samozrejme pre všetky oblasti a potom tam participujú aj regióny, ktoré, ktorých sa týka e, odliv obyvateľstva, otázka rozvoja infraštruktúry dopravnej musí v budúcnosti vychádzať z toho, že treba to prispôsobiť konkrétnym potrebám starnúcej spoločnosti. Mimochodom je to veľmi dôležitá téma aj ten bod, ktorý som už bola spomenula, že stratégia rozvoja miest musí samozrejme zohľadňovať aj kto vlastne v budúcnosti bude chodiť verejnou dopravou, akú infraštruktúru potrebujem v mestských oblastiach, aby sme sa prispôsobili zmeneným potrebám obyvateľstva. tam či inde bude potrebné zohľadniť e, zmenšujúce sa počet obyvateľstva. Ale myslím si, že toto všetko je obsiahnuté aj v týchto prioritách a téma celoživotného vzdelávania. Už pre nás v parlamente je to dôležitá téma a aj s ňou zostane. Myslím si, že napriek všetkému povedanému je zmysluplné, keď k týmto 11 prioritám, ktoré sú vo všeobecnom nariadení, pridáme prioritu, ktorá sa zaoberá de- demografickým rozvojom EÚ. Aby tu bola flexibilita pre regióny, už som vám predtým povedala, že diskutujeme o tom, že regióny naozaj by mali mať partnerské zmluvy, vyrokovať si partnerské zmluvy, čo chcú najsilnejšie podporovať. To sa menej týka málo rozvinutých regiónov, pretože tie nemajú katalóg. Týka sa to lepšie rozvinutých regiónov, koncentrujúcich sa na centrálne priority, ale práve tam existujú rozličné regióny. Viem, že v Španielsku napríklad existujú regióny, ktoré už sú teraz vyľudnené a potrebujú celkom iné prostriedky a disponovanie s koheznými prostriedkami, pretože sú to možno pobrežné regióny. Vo východnom Nemecku, odkiaľ pochádzam, sú to zase oblasti, kde mladí odišli, pretože tam nebola práca. Pozrieť sa na to, ako tam rozvíjať veci, alebo novú infraštruktúru pre starších to by sa malo umožniť a mala by to byť priorita v rámci všeobecného nariadenia. Veľmi sa teším napriek všetkej kritike, že tu budú kondicionality. Určite to nie je jednoduché aby sa prostriedky efektívne použili, mohli, chceli, aby sme naozaj sa pozreli na to, aké podmienky treba spomenúť, aby to mohlo naozaj aj fungovať. Myslím si, že otázku inteligentného rastu sme vlastne zakotvili už v prioritách. Je to naozaj cieľ, ako ho však zrealizovať? Nuž, to si musíme ešte raz v rámci partnerských zmluv vyjasniť. Určite je to časť strategického celostného plánovania členských krajín. Tu tiež patrí aj otázka, môžeme koheznými prostriedkami podporiť e, infraštruktúry zdravotné. To všetko do toho musí vplynúť. A dôležitý bod, o tom hovorili takmer všetci, vzdelávanie mladým aj starším, profesijné vzdelávanie a disponibilita príslušných vzdelávacích infraštruktúr. Aj to musíme tu v parlamente ešte zvažovať, ako prehlbiť túto stratégiu, aby sa to všetko prepojilo, aby sme uh, mohli dosiahnuť e, e, stav, kedy fondy, e, sociálne fondy použili pre potrebnú infraštruktúru. Myslím si, že to bude veľmi dôležité v budúcich plánovacích obdobiach, v obdobie od 1914, pardon, už som sa vrátila do minulého storočia, 2014 až 2020 Myslím si, že sa dočkáme od vás komentárov k tomu, či by tá výkonnostná rezerva nemohla byť niečo pozitívne. Tá predsa tu nie je na to, aby sme tých 5% zakotvili tu v Brusele a niekto príde a povie, vezmem si tie prostriedky, lebo som bol vynikajúci a splnil všetky ciele. 5 fakticky by nemali znamenať prerozdeľovanie prostriedkov. Malo by to byť naozaj členských krajín. Mohol by to byť aj stimul k tomu, aby tu bolo viac kreativity v regiónoch, aby sa vytvoril stimul, keď dobre pracujeme. Máme potom možnosť ešte dostať čosi naviac. Myslím si, že by sme si mali tu naozaj zvážiť spoločne, či to nie je múdry nástroj po všetkých kondicionalitách, kde sa so zdvihnutým ukazovakom to, či ono napomína, vytvoriť stimul pozitívnymi projektami, výmena najlepších názorov a dostať sa k tomu, aby fondy sa so čo najlepšie využili, efektívne využili Myslím si, že to sa oplatí. Otázka, ako nástroj Connecting Europe možno dotvoriť, to je pre nás nevyjasnená zatiaľ vec. Aj my ešte musíme diskutovať. Myslím si, že v budúcich týždňoch a mesiacoch budeme intenzívne komunikovať i s vami, s našimi kolegami v členských krajinách, aby sme i tu pokročili vpred a dospeli k rozvoju. Dúfam, že som na všetky témy, ktoré ste boli pomenovali, e, odpovedala a teším sa na dobrú spoluprácu. A ak naozaj máte podnety, ktoré by sme mali zapracovať do tohoto nariadenia, do tohoto balíčka, my sme zákonodarcom, sme v procese prepisovania týchto pravidiel. Tak prosím, dajte nám to k dispozícii a, a určite sa tu stretneme e, na spoločných názoroch a budeme môcť v budúcnosti o tom rokovať. Ďakujem. Thank you very much. E, um, thank you very much, Constance. I would like... Ďakujem pekne, Konstanz. Ja by som rada požiadala pána Lamberta, pán a druhého spravodajcu o krátku krátky komentár. Naozaj veľmi krátko, hovorí pán, pán Nistelroj, pretože pani Konstanca vyčerpávajúco poňala túto tému. Minulý týždeň Európska komisia odprezentovala ďalšiu tému svojej politiky a to je výskum. Výskum z 54 miliard poskočil na e, vyššiu sumu, rastie suma finančných prostriedkov, ale 93% sa vynakladá na výskum starých členských štátoch EÚ. Vyše 90 napríklad na univerzity a firmy v starých členských štátoch EÚ na výskum. Takže by sme mali premyslieť to, ako prepojiť kapacitu, ktorá existuje v nových členských štátoch EÚ, aby sme boli schopní súťažiť aj v týchto štátoch o peniaze na výskum. Peniaze na výskum podľa istej filozofie sú vynikajúci motivačný nástroj. Je tu myšlienka, ešte sme o tom celkom, neuzavreli sme to, iba sme o tom hovorili, ideme tým smerom. Hovorili sme, že v období od 2014. do 2020. mali sa snažiť o vynikajúcu úroveň, o excelenciu, najmä v konvergujúcich regiónoch Napríklad by sme mohli vynaložiť viac finančných prostriedkov na budovanie infraštruktúry výskumu, nie všade, ale vybudovať také výskumné centra, klastre, využiť univerzitnú kapacitu a aby e, sa dala zvýšiť atraktivita, aby to bola isté, isté schodište k úspechu. Keď som bol v Poľsku, keď som hovoril s ministerstvom eh, hospodárstva, s ministerstvom vzdelania, technológií, všetci rozmýšľali týmto smerom a takisto by sme mohli týmto dokázať vyvážiť teritoriálne isté záležitosti v predmetnom období. Takže neviem, ako vybudovať túto kapacitu pre výskum, ale pomôžte nám domysliť tento námet. Ďakujem veľmi pekne, Lambert. A teraz uzatváram rozpravu k tejto téme. Využívam túto príležitosť, aby som ešte raz poďakovala a v nasledujúcich rokoch budeme naozaj v zvláštnej situácii. Dúfame, že to bude postkrizová situácia, ale tak či tak Európa zúfalo bude potrebovať rast. Nehovoríme tu o raste, ktorý by nás eh, doviedol do toho bodu, kde sme boli pred krizou. Hovoríme o raste, ktorý bude vychádzať z rozličných um, hybných síl, iných hybných síl ako predtým, zo ziskov, ktoré vygeneruje lepšia produktivita. Musíme pochopiť, uh, že v Európe, ak chceme mať trvalo udržateľné pracovné miesta, ktoré, také, o ktoré neprídeme zajtra, pretože uh, vynárajúce sa, rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky nám ich vezmu, je to absolútne jasné pre nás, že sa musíme snažiť tento typ pracovných miest, trvalo udržateľných. Preto by sme si mali preskúmať, aké sú korene rastu, aké sú hybné sily rastu, inovácia, a konkurencieschopnosť však mieni alebo znamená niečo iné v najchudobnejšom regióne Bulharska a niečo iné v vnútrozemí Európy, v jadre Európy, takže budeme si musieť premyslieť všetky tieto územné špecifika, ale náš cieľ je rovnaký. Čím chudobnejší sme, tým konkurencieschopnejšie inovatívnejší musíme byť, aby sme boli schopní prežiť. Takže inovácia je zásadná vec nie je to len luxus, ktorý si môžu dovoliť len tí najbohatší a ostatní budú investovať len tradičným spôsobom. Tak toto nefunguje, tak toto nie je pravda. Treba pochopiť, že vaši voliči, s ktorými by ste mali hovoriť, ja, vás, ja na vás apelujem, aby ste s nimi hovorili. E, Hovorte s nimi a vypočujte si i tí, ktorí uvádzajú regionálne politiky do života, ktorí ich realizujú. Pozhoverte sa s nimi, čo fungovalo, čo nefungovalo a tak ako Konstanz povedala, budeme veľmi radi, keď sa podelíte s nami o vaše zistenia. E, v oktobri budúceho roka opäť bude zasadať Európsky parlament spolu s národnými parlamentmi a pozývame vás, aby sme si prediskutovali veci medzi spravodajcami, medzi politickými skupinami. Každý, kto by rád hovoril so svojou vlastnou politickou skupinou v Európskom parlamente, môže nájsť tieňového správodajcu alebo správodajcu, ktorý sa zaberá jeho témou, ktorý môže byť napokon partnerom, partnerkou pre e, Národný parlament. Sme jednoducho m, mm, prístupní akejkoľvek spolupráci. Ďakujem vám, že ste sa zúčastnili na tomto stretnutí a dúfam, že sa z neho vyvinie stála spolupráca, nielen zasadnutie raz za rok. Ešte by som vás rada informovala o tom, že pred večerou bude ešte recepcia. Pokúšame sa posunúť večeru na skoršiu hodinu. Ešte neviem, či sa nám to podarilo, ale ste vítaní teraz na recepcii. Je to o poschodie nižšie. Je to miestnosť eh, Jehudy Menohin, kde sú nachystané drinky a občerstvenie. Ste tam vítaní. Ďakujem vám za účasť. Končím o toto zasadnutie.